Dear colleagues, ladies and gentlemen, is a pleasure to welcome you to this hearing on the Kolegovia, srdečne vás vítam na našom vypočutí o základných právach a dopadoch veľkých dát, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a vynutiteľnosť práva. Big data majú potenciál priniesť nepochybné výhody občanom, podnikom aj orgánov štátnej správy aj stratégie jednotného trhu EÚ uznáva potenciál dátových technológií a služieb ako katalizátor hospodárskeho rastu. Mm, Big data nie je novým fenoménom, ale rýchlo rastúci rozvoj informačných technológií, ktoré sú dostupnejšie, lacnejšie, uľahčujú firmám, verejným orgánom uplatňovať eh, zložité algoritmy v snahe zistiť eh, vzorce, konkrétne modely správania eh, veľkých skupín obyvateľstva na rôzne účely, buď obchodné, vedecké alebo iné. Na to, aby sme sa oboznámili s niektorými týmto účelmi, tieto veľké dáta zahrňajú aj veľké rizika najmä čo sa týka ochrany základných práv, tak ako ich zaručuje Charta Európskej únie a legislatíva únie. Šírenie spracovania dát a analýz na rôzne účely, ktoré zahraňajú aj e, ukladanie dát, ich zdržiavanie, e, analýzu a tak ďalej, a teraz z rôznych zdrojov. Niektoré sú dokonca um, uskladňované na neobmedzenú dĺžku trvania a taktiež e, dáta pochybného pôvodu môžu spôsobiť e, nesprávne rozhodnutia, e, ktoré môžu mať za následok vylúčenie či stigmatizáciu jednotlivcov orgány, ale aj akademická obec upozorňuje na rizika obavy, ktoré súvisia s týmito veľkými dátami, nedostatok transparentnosti, nevyrovnanosť, diskriminačné závery, taktiež zamietnutie prístupu k finančným produktom v sektore zdravotnej starostlivosti, ba dokonca aj um, trestné súvislosti s niektorými jednotlivcami. Európska únia sa zaviazala zvyšiť transparentnosť spracovania veľkých dát nedávno schválený balík ochrany údajov nariadenie 206 a tiež smernica 2016 6 spolu so smernicou 2058, kde sa zaručuje ochranu súkromia, stanovuje čo najvyššiu mieru ochrany súkromia jednotlivcov, najmä a konkrétne tým, že sa im poskytnú také práva, ktoré im nemôžu byť upreté a z ktorých nemôžu byť výnimky. Tieto pravidla určujú nakladanie s veľkými dátami a tiež zaručujú právo na ochranu súkromia a ochranu údajov. Európsky parlament vo svojom uznesení z 10. marca 2016 v snahe podporovať ekonomiku založenú na veľkých dátach zúrazňuje, že um, legislatíva o veľkých uh, dátach sa už vzťahuje na um, všetky um, druhy uh, týchto veľkých údajov, ktoré sa spracujú v Európskej únie, preto sa musí dodržiavať uh, základné práva sa musí zohľadňovať aj pri využívaní týchto dát na komerčné účely alebo vo verejnom užívaní týchto údajov, či dokonca na úrovni orgánov činných trestnom konaní. Chceme dať priestor vyjadriť sa rôznym aktérom, mimovládkam, verejným orgánom, orgánom činným trestnom konaní aj orgánom na ochranu údajov, aby sme získali čo najširší prehľad o tejto podstatnej otázke. Chcel by som sa poďakovať už vopred našim rečníkom za to, že prijali pozvanie na schôdzu výboru LIBE. Neskôr sa pokúsim popísať priebeh. Na záver každej z dvoch častí bude priestor diskutovať s poslancami. Upozorňujem, že naše vypočutie sa vysiela a tiež vystúpenia rečníkov a účastníkov sa budú e, zaznamenávať. Máme k dispozícii aj tlmočenie, tak ako obvykle, a môžete hovoriť teda aj v iných eh, jazykoch, eh, ktoré sú relevantné v kontexte inštitúcie Európskej únie. Začíname teda i hneď. Prvá časť sa týka komerčného využitia Big Data. V tejto prvej časti začneme všeobecným pohľadom na big data a taktiež na aspekty ochrany údajov, ktoré s tým súvisia ďalej v druhej časti, sa pozrieme na aspekty eh, základných práv z pohľadu samotného sektora a ochrany spotrebiteľa. Potom v tretej časti dáme slovo aj komisii. Preto by som chcel dať slovo najskôr zastupcovi eh, Kristianovi Tukunovi, ktorý eh, zastupuje Európskeho zeleného úradníka pre ochranu údajov, ktorý nám priblíži mm, svoj pohľad na Big Data. Nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Ďakujem, pán predsedajúci. E, ďakujem aj za to, že zrejme nie som jediný, za, za pochopenie, vzhľadom na to, že nie som zrejme jediný, ktorý má e, trošku e, indispozíciu, som prechladnutý, mám trošku ťažší hlas. Začal by som tým, čo sa presne rozumie pod pojmom e, veľké dáta a prečo orgány na ochranu údajov majú taký záujem o túto tému. E, čo sa týka technológií, e, veľké dáta sú výsledkom, teda sú zmysluplné z hľadiska vyššej efektívnosti ukladania aj spracúvania. Podniky a vlády najmä vďaka týmto veľkým dátam dokážu odhadovať, analyzovať e, lepšie správanie jednotlivca. Je to skôr um, teda viera, nie technológia, je to viera v to, že analýza takýchto dát môže pomôcť e, a prispieť k riešeniu veľkých sociálnych ekonomických problémov. Tieto dáta sa môžu čiastočne ukladať aj do nekonečna e, v čase internetu, ak by um, spracovanie týchto dát bolo krajinou a bola by zhruba veľkosti Španielska či Talianska. Eh, za každým, eh, keď navštívite internetovú stránku, viac ako 50 rôznych subjektov sleduje eh, vaše konanie Už máme viac prepojených vecí ako ľudí na našej planéte a počet týchto zariadení sa ešte očakáva, že sa zvýši na 25 miliard do roka 2020. Tiež e, sú očakávania na strane akcionárov v internete vecí, že sa bude všetko využívať. na účely spracúvania veľké dáta, výrazne narušili e, riadne dátové toky a preto e, je to veľmi znepokojúce pre všetky orgány na ochranu údajov e, a súkromia. Ochrana súkromia a ochrana údajov v Európskej únii zahrňala jednak ochranu jednotlivca s cieľom zaistiť hladké fungovanie jednotného trhu, ako aj zachovanie slobôd a záujmov jednotlivca v súlade s týmto cieľom a náš orgán vždy zdôrazňoval, že je potrebné tvarovať, ale neblokovať technológie a využívanie do veľkej miery aj vďaka vášmu výboru. Nové nariadenie ochrany ochrane údajov a tiež e, smernica o činnosti policie podľa nás plní tieto ciele, ale veľké dáta spolu s umelou inteligenciou, robotikou a taktiež strojovým učením e, ukladajú veľký tlak ohrozujú rôzne práva zakotvené v charte, nielen článok 8 eh, právo na ochranu údajov eh, odhalenia Snowdena eh, poukázali na sledovanie na úrovni štátu. A teraz si kladieme otázky súvisiace s, so silou veľkých trhu firiem tí, ktorí majú prospech eh, z vysokého prepojenia, ehm, zároveň pociťujú aj eh, nevyváženosť. Eh, pred troma rokmi Európsky parlament už upozornil na diskrimináciu na digitálnom trhu podľa prieskumov Eurobarometra a tiež podľa ehm, prieskumov Pew v USA vidíme, že väčšina nedôveruje firmám a cítia sa bezmotný, bezmocný voči mm, nakladaniu k ich údajmi vo verejnom živote. Tiež sú naši občania e, znepokojení, pretože ich e, e, základné slobody sú otrasené. Súkromie je všeobecnou hodnotou, inak by nebol trh pre slnečné okuliare, plavky či závesy. Ale tí, ktorí sme neboli narodení pred desiatimi rokmi, máme pocit, že je to ešte stále predsa len nový fenomén. Ďalej zásady ochrany údajov, ktoré sú stanovené veľmi podrobne v charte a to vrátanie súhlasu na spracovanie údajov, ako tiež e, minimálne spracovanie údajov, taktiež e, jasnosť v tom, kto má kontrolu nad údajom, taktiež užívanie týchto údajov iba na konkrétne účely, na také, ktoré boli pôvodne získané. Veľké dáta e, ukladajú všetky tieto princípy pod veľký tlak Ďalšia reakcia spočíva v tom, aby sa naše zásady postupom času menili. My však chceme zaujať úplne iný prístup, chceme zachovať naše princípy, chceme však zároveň hľadať spôsoby, ako ich v praxi uplatniť ďalej potrutie, sloboda prejavu, ktorá zahrňa slobodu vyvažiť si prejav iných. Tohtoročná kontroverzia o falošných e, stránkach, e, ktoré informujú o aktuálnom dianí, zrejme nie sú jasným prejavom slobody prejavu ďalej, nediskriminácia je v rozpore s základnými právami podľa toho, že sa určuje, na čo má ktorý jednotlivec právo. Nahrádza sa údajne neviditeľná ruka Adama Smitha viditeľnou rukou veľkých dát a podobných úkazov. My teda tvrdíme, že legislatíva nestačí na to, aby sme eh, pokryli možné rizika v kontexte veľkých dát. Už sme upozornili na to, že ekosystém ochrany v kontexte veľkých dát, ktorý zahrňa nielen stanovené pravidlá, ochranu, súkromia ochranu údajov, ale tiež koherentné plnenie týchto pravidiel eh, v oblasti orgánov na ochranu súkromia, hospodárskej súťaže a tak ďalej. A v tomto smere musí byť európske inštitúcie príkladom a taktiež lepšia informovanosť jednotlivcov, napríklad lepším prehľadom o spravovaní dát. V tento kontext je relevantná iniciatíva IPEN. V našom stanovisku do septembra upozorňujeme na tieto postoje. Naše stanovisko tiež popisuje súvislosť medzi online trackingom a taktiež manipulatívnym charakterom týchto veľkých dát naše stanovisko vychádza z analýz z roka 2014, kde sa konštatuje, že Európska únia eh, si musí stanoviť eh, spoločné eh, ciele predchádzania škodám, ako aj spoločných záujmov. Je možné využiť veľké synergie, ktoré sú k dispozícii, ale často sa vyvozuje nesprávna súvislosť medzi ochranou súkromia a slobodou prejavu, najmä v kontexte rozsudku z roka 2014 a tiež v kontexte diskusie o práve byť zabudnutý, keď sa pozeráme napríklad na Wikipédiu, na definíciu súkromia, ide o schopnosť jednotlivca alebo skupiny e, izolovať sa alebo informácie o nich a tým sa vyjadrovať selektívne. Teda v skutočnosti nie je možno sloboda prejavu bez e, priestoru na ochranu súkromia. E, sú to subjekty, ktoré spolu e, navzájom súvisia. Napríklad je možné skutočne si vybrať e, a využiť najpopulárnejšie internetové služby bez toho, aby boli sledovaní, keď e, využívanie týchto služieb závisí od dohôd o nevyjednateľných službách. 10 dní ročne by ste museli stráviť čítaním podmienok užívania týchto stránok a zrejme by ste ich tak či tak nepochopili. Je tu nepomer v právomociach a v Mm, kontrole, ktorú majú tieto subjekty, o čo viac e, užívateľia využívajú konkrétnu službu, o to e, väčšie e, práva právomoci majú držiteľia týchto služieb. Užívateľia sú tak úzko naviazaní na tieto služby na internete, že sa nevedia bez nich predstaviť život a tým pádom sú v podstate od nich závislí. Európska konferencia orgánov na ochranu údajov začiatkom roka žiadala o koherentnejšie plnenie a tiež dialog medzi sektormi. Je tu uvedené konkrétne znenie na tejto priesvitke. my sme tiež oslovili agentúry, ktoré sú ochotné byť súčasťou zúčovacieho centra pre digitálne účely, čo by mala byť sieť preto, aby sme hľadali nové rámce spolupráce medzi orgánmi na ochranu súkromia, hospodárskej súťaže a ďalších aspektov a práva. Chceme vytvoriť na internete priestor, kde bude užívateľ mať pocit, že nie je sledovaný, kde nebude musieť platiť za to, aby mohol uplatniť svoje právo na ochranu súkromia, ale zároveň aj slobodu prejavu. Myslíme si, že nastala chvíľa konať Nemyslíme si, že sú potrebné nové nástroje, musíme už e, dostupné nástroje lepšie, efektívnejšie využívať. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu. A teraz si vypočujeme predstaviteľa z podnikateľskej sféry a priemyselnej sféry, pán Duke Liste. A teraz zostane slov, ktorý predstavuje biznis Benelux. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne za to, že ste nás pozvali. Volám sa Luka Rister, som manažerom práve v oblasti analýzy veľkých dát v Beneluxe. A Takže môžem v stručnosti prezentovať svoju firmu. A my sme poskytovateľom služieb v oblasti IT a čo vlastne my ponúkame, je, čomu sa venujeme, pokým neuvidíme priesvitky. My máme zhruba 2500 poradenstiev, poradcov celosvetového hľadisko, vlastne ponúkame poradenskú činnosť novým podnikom a vlastne smerujeme ich rozhodnutie v interakcii s digitálnymi kanálmi. Keď hovorím o dátach, tak môžeme prejsť už na piatu priesvitku jedna. Poprosím. Dobre, tak ako som povedal, my de- robíme dizajn nových podnikov zbieraním údajov, na to by sme podporovali rozhodovací proces na základe digitálnych kanálov. Čo to znamená? Hovorím to o údajoch, nehovorím o veľkých údajoch, malých údajoch, hovorím o, všeliak- o všetkých údajoch. A to je vlastne náš priestor, kde sa špecializujeme. A tu vidíme veľké množstvo súkromného sektoru, aj verejného sektoru, aj možnosti investícií. A cieľom je nielen zbierať údaje, cieľom je mm, navodiť lepší rozhodovací proces. To vlastne znamená, že to vedie k lepšej podnikateľskej sfére, k lepším službám pre klientov a spotrebiteľov. Aspoň to je naše presvedčenie. Ďalšia prísvitka. Tu vidíte zoznam našich klientov. My sme veľmi aktívni v oblasti finančných služieb. Vidíte, tam je tá utajovanosť údajov veľmi kritická, takisto zdravotníctvo, spolupracujeme aj s ministerstvom financí v Belgicku, sme sa vyhli podvodom, zamestnávame a štati- uplatňujeme štatistické modely v rámci predikcie um, prípadov vyhýbania sa daňovej povinnosti. Toto prináša určité benefity pre belgickú spoločnosť. Celkom konkrétne ďalšia prezvitka. V stručnosti môžem som prešiel cez ten úvod, aby ste mali tie údaje priamo z terénu. Vidíme, že tu je zvýšený dopyt po údajoch vo všeobecnosti, to znamená veľké, malé údaje, nazvite si to ako chcete, ale toto, tento nárast je evidentný. Vidíte tu veľký posun, pokiaľ ide o správanie sa spotrebiteľov, ktorí chcú liberalizovať liberalizovanie, liberalizáciu využívania údajov v súčasnom svete. A takisto je to aj veľký nárast v oblasti potrebe ukladania údajov, to znamená, firmy produkujú údaje veľmi rýchlo, ako sme počuli aj predtým, a vlastne chcú to všetko ukladať. A to sa netýka iba, teda v porovnaní s pred rokom a s pred dvoch to bolo úplne inak. Bola, kedy sa agregovali iba zmysluplné údaje, teraz sa agreguje a zbiera všetko. To je veľký posun. Prečo to robia? Nož preto, že chcú byť pripravení na budúcnosť a aj na dnešný, dnešok. Pretože máme také príklady ako Amazon, ktorý to začal robiť pred 5-6 rokmi. Zbierali údaje bez nejakých selekčných kritérií a teraz sa im to vyplatilo. Teraz to teda začali tú paradigmu sledovať aj ďalšie podniky. A pokiaľ ide o využívanie údajov z viacerých oblastí. Tam už nejde iba o údaje, ktoré vlastne môže spracovať firma, alebo ich takto zhromaží i akékoľvek údaje, verejné, disponibilné, dokonca aj web scraping, čo je vlastne niečo, čo je taký problém, pokiaľ ide o tú utajenosť informácií, ochranu údajov. Takisto chcú sa tými údajmi sa im venovať a je tu e, zrychľujúca sa rýchlosť zberu týchto údajov, streaming data, IoT a collecting data. Takže toto všetko prispieva, preto sme tu dali aj plusko nášmu podniku, pretože to otvára veľa nových možností v práci s údajmi v rámci spoločnosti. A ďalšia priesvitka. V ďalšej priesvitke vidíte potenciálne problémy, Vidíme tu viaceré mm, misinterpretácie predpisov, zlé interpretácie. Pýtajú sa nás klienti po GDPR, mohli by ste nadať nejaké poradenskú činnosť, niektorí sú skutočne pokročili, pokiaľ ide o vnímanie týchto informácií a niektorí nie, takže to je jeden z tých problémov. Potom sú tu aj malé kompetencie, obmedzené kompetencie Viaceré podniky aj v súkromnom sektore nemajú dostatočné zdroje na to, aby sa vysporiadali s týmto novým posunom, nie pokiaľ ide o systémy, ale pokiaľ ide o zosúladenie to znamená právne oddelenia a to vidíme celkom jasne, že niektorí klienti jednoducho nemajú personál na to, aby sa vysporiadali s touto správou údajov, pokiaľ ide jednotlivé projekty, ktoré obsahujú napríklad údaje. Takisto je to aj veľa systémov z minulosti, firmy zberali údaje 20 rokov, prečo napríklad to je tak, ako teda funguje naša firma, to znamená ešte tu je stále plno údajov, ktoré niekde sú, kto vie, kto je, ich spravuje a ako. Je to veľa neznámych vo všeobecnosti, nielen pokiaľ ide o predpisy, ale aj pokiaľ ide o vytváranie správy, pokiaľ ide o jednotlivé údaje, a toto sa ťažko implementuje, pretože zdá sa, že tu nie je dostatočná štruktúra a pokiaľ ide o to, čo vidíme, veľa, veľa firiem robí nasledovné. Snažia sa ísť smerom k zosúladeniu tých predpisov alebo vyhovu, do štádia vyhovenia k tým predpisom, ale zároveň chcú e, využívať tie plusy, ktoré z toho sa ešte dajú zatiaľ ťažiť. Takže myslím, myslím, že to je dobré. Ďalšia prísvitka. Čo nás teda očakáva? Streaming data alebo IoT projekty, to už sa teraz robí. To je niečo, čo sa robí. Konektívne zariadenia, veľké obsahy údajov a kombinácia so sociálnymi sieťami. Hovoril som aj o údajoch web scraping Teraz Deep Learning a AI, to je niečo, čo bolo u svojho času už spomenuté a hovoríme tu vlastne o štatistických modeloch, ktoré môžu sa vysporiadať s veľkým množstvom údajov bez potreby alebo z menšej potreby ľudského faktora, to znamená mašiny, stroje myslia same za seba a vytvárajú tú pridanú hodnotu z tých údajov. A vidíme stále viac odlišné cloud služby. Pre nás to je v podstate dosť také problematické, pretože je tam toľko ponúkateľov, poskytovateľov takýchto údajov alebo možnosti zhromažďovania formou cloud služieb a takýmto spôsobom sa dostanú tie údaje do verejných sietí, takže treba aj toto zohľadniť. A potom sú tu nové paradigmy ako blockchain, ktorý bude ktorý v budúcnosti zrevoluční, v tomto prípade napríklad finančný sektor úplne ho zmení. Ďalšia priezvitka. Niektoré z našich otázok. Ako sfunkčníme tie procesy, pokiaľ ide o narachádzanie s údajmi, pokiaľ ide o súkromnú sféru tých údajov, ich tajnosť, utajenie, ochranu, aké sú overené postupy. Viem, že vy sa tomu venujete, takže to je dobrý spôsob, ako sa o to postarať. Pokiaľ ide o GDPR komunitu, meetupy, podporné skupiny, tu myslím, že tá komunita, predovšetkým súkromný sektor, by chcel mať viac, viac vypočutí ako napríklad toto, ale možno na úrovni takého formátu meetup, kde sa verejne môžeme hovoriť, rozprávať o palčivých otázkach a potom ešte priemyselné štandardy, kde sa nachádzajú, ktoré sú vlastne za tými za tými štandardami údajovými. A naše problémy, ktoré máme, sú tie, že možno podniky pôjdu z Európskej únie, napríklad náš podnik, ktorý sa zaoberá údajmi, tajné projekty, ktoré sú vlastne z technického hľadiska realizovateľné a dosažiteľné v rámci organizácie bez toho, aby boli nejako všim, povšimnuté zo strany štátu. A potom skrývanie sa za malé pokuty, napríklad v prípade HDP, pardon, DPH, tam sa môžu stať viaceré veci, ktoré nemusia byť v súlade so zákonom. A máme tu niektoré odpovede, ktoré môžem vlastne e, zodpovedať v rámci kola otázok, pretože už sa mi míňa čas. Ak máte teda otázky, nech sa páči, teším sa na ne. Ďakujeme pekne aj my vám. Ďakujeme pekne. Teraz zostane slovo ďalší rečník, pán David Martin, ktorý je tu za európske, európske konzumné, organizáciu európskych spotrebiteľov a takisto má 10 minút. Pán Martin, nech sa páči, máte slovo. Reprezentujete tu BUC. Ja nemám prezentáciu, ale mám tu priateľa, toto je môj priateľ, priateľka Kejla. Niektorí z vás ste ju už videli, už bola všade tento týždeň v novinách. Je taká babika, ktorá má byť vašou, vašej céry najlepšou priateľkou, to hovorí reklama. Môže sa s vašou dcerou rozprávať o jej hobby, môže sa ti rozprávať o vašich domácich miláčikoch a ona je dosť zvedavá, ale náš norská, norský, norská Rada pre spotrebiteľov sa snažia takýmto spôsobom vyrobiť podobné hračky, viaceré iné už existujú. A čo zistili, je, že táto babika vysiela tie konverzácie tisícok detí k firme v Spojených štátoch amerických, ktorá sa venuje technológiám rozoznávania jazyka a oni si rezervujú, vyhradzujú práva spracovať tieto informácie bez tretích stran a využívajú tieto údaje na viaceré účely čo tá firma hovorí v rámci tejto svojej politiky. Uvádzajú toto, že využívame tieto informácie, ktoré získavame na interné účely, na rozvoj, doladenie, podporu a zlepšenie našich výrobkov, na reklamu a na lepší marketing či sa to už kvalifikuje ako operácia s veľkými údajmi alebo nie. A táto firma vlastne je aj našim e, subkontraktorom, pokiaľ ide o bezpečnosť. Kejla má určité predprogramované informácie, môže sa s vami eh, baviť o tom, koľko Disney filmov videla. Pravdepodobne je ten operátor prepojený s Disney firmou, takže tu je to aj skrytá reklama pre deti. Toto sú podmienky, ktoré vlastne podpíšete na to, aby ste vôbec mohli tú babiku používať, čím sa vlastne porušuje viaceré spotrebiteľské práva podľa môjho názoru. A ešte táto babička, babika sa môže vlastne aj odpočúvať a môže niekto druhý komunikovať s vašimi deťmi. Dokonca ešte viac podporuje rodové stereotypy. Kejla je e, zameraná na dievčatá, to znamená hovorí o varení a o, o, o šatoch. A potom je tu ešte rada spotrebiteľská, ktorá analizuje e, prípravu robota, ktorý je zacielený zasa na chlapcov, ten nehovorí o handrách, o šatoch a ku, kuchyne, ale sústredí sa na základné dôležité hodnoty ako tolerancia. Ako povedané, táto bábika má byť najlepšou priateľkou vašich, vašich detí, vašej céry, ale má určitý rodinný filter. V aplikácii pre Spojené kráľovstvo, tak tam sú e, cenzurované niektoré slova, ako napríklad e, gay zväzky. tam zakázané slova ako bisexuálny, homosexuálny, ateista, a dokonca ešte aj ďalšie veci, slova ako nadávky a ďalšie. Ale napríklad kresťanstvo a heterosexuálny, ten, tieto slova nie sú na zozname zakázaných slov. Toto všetko je opodstatnené zo strany tých vstupov, ktoré sa dajú vyvodiť z tých konverzácií, ktoré vlastne tisícky detí e, majú s takýmito bábikami, alebo je to správne, pretože sa zlepšuje SIS technológia rozoznávania jazyka, ja si nemyslím, úprimne povedané, a Myslím, že Kejla je dobrým príkladom toho, ako veľké údaje a internet veci môžu ísť nesprávnym smerom. Viaceré spotrebiteľské organizácie spustili koordinované programy v útorok proti Kejle a v podstate bola stiahnutá z niektorých eh, predajní hračiek v Holandsku a Belgicku a organizácie pre ochranu údajov prešetrujú túto záležitosť. Myslím si, že treba urobiť čako veľa viac. Ak chcete ďalšie informácie o Kejle, alebo správe, ktorú vlastne predložila Rada pre ochranu spotrebiteľov v Norsku, môžete si nájsť na internete informácie pod, pod termínom Toyfail. Keď sa však vrátime k otázke veľkých údajov a nechcem teraz hovoriť o všetkých potenciáloch a výhodách, ktoré veľké údaje pre spotrebiteľov môžu priniesť a pre spoločnosť ako takú. Ja myslím, že my všetci sme už o tom očuli avšak chcem sa sústrediť iba na niektoré z tých obav, konkrétne na potrebe problémy, ktoré súvisia s ochranou údajov a pre súkromnú sféru, pretože bez pochyby internet veci a veľké údaje sú určitým rizikom na úplne inej rovine. Veľké množstvo tých údajov, ktoré sa spracúvajú, ktoré vlastne sú tými veľkými údajmi, sú osobné údaje. To znamená, sú to údaje o tom, kto sme, čo robíme, a takmer aj bez brehé údaje možnosti, bez brehé možnosti analýzy týchto údajov. Týmto sa získava informácia o tom, ako my jeme, pracujeme, spíme, cestujeme, čo kupujeme, čo máme radi, čo nemáme radi, kedy to máme radi. A všetky tieto veci vlastne sa robia na to, aby konec koncov, to je ten cieľ, aby sa zmenilo správanie ľudí. Takže my sme takto stále sledovaní zo strany komercionálnej sféry Máme tu všelijaké senzory a zberné nástroje, ktoré zbierajú tieto údaje a exkluzívne sa zbierajú vlastne údaje o našich osobných profiloch. Tieto profily sa potom dajú spracovať a tam sú dobré informácie o komkoľvek, ako sme to vlastne počuli v predchádzajúcej prezentácii, to je agregované vo veľkom množstve a zostáva to v rúgach umelej inteligencie, kde sa na základe algoritmov spracovajú tieto údaje. Nevieme, ako to funguje čo sa však môže pokaziť, je to, že vlastne celá otázka o týchto fake správ je dobrým príkladom toho, ako sa veci môžu pokaziť. A ja navrhujem, aby teda každý sa pozrel aj na Black Mirror seriál. Je to science fiction seriál, ktorý vlastne sprostredkoval určitú Eh, utopickú predstavu budúcnosti, ak nebudeme dávať dostatočný pozor. Teraz sa vrátime sa späť do reality. V podstate, ako sme počuli aj predtým, predominantný obchodný model bol už vytvorený na základe tých súkromných údajov, spotrebiteľských údajov, čo je vlastne veľká prírodná hospodárska rovina a všetky biznis sektory sa pozerajú na to, ako by to mohli spracovať a použiť také služby, ktoré by lepšie vyhoveli vlastne spotrebiteľom. Na jednej strane to znie všetko dobré, ale na druhej strane to je tienistá stránka. Internet veci a veľké údaje vlastne redefinujú biznis vzťahy medzi spotrebiteľom a podnikmi. Stále sa tu presúva to riziko e, na spotrebiteľa, ako aj ťarcha na spotrebiteľa, ktorý vlastne vôbec netuší, ako veci fungujú, alebo čo vlastne podpisuje Napríklad pozrieme sa na sektor poistiek, čo možno sa už nebude dať urobiť poistka vozidiel, čo skoro, ak nebudete akceptovať to, že bude čierna skrinka vo vašich vozidlách, ktorá bude monitorovať všetko, čo robíte. Zdravotné poistenie, ak chcete mať dobrú poistku, možno budete musieť akceptovať takisto monitor, ktorý vás bude kontrolovať a bude monitorovať každý váš krok. Budú sa využívať všetky tieto údaje na to, z týchto všetkých gadgetov na to, aby sa pripravili lepšie údaje alebo lepšie služby pre ďalších spotrebiteľov, pretože všetky tieto detailné spotrebiteľské profily spolu s veľkými údajmi a ich analýzou môžu sa využívať potom na produkovanie určitých predikcií správania. V budúcnosti celá myriada komerčných aktérov bude mať vlastne prístup k takýmto súkromným údajom alebo dokonca aj k automatizovaným autám, smartfónom, počítačom spotrebiteľov a bude tu eh, vlastne eh, stály prúd údajov o, ľuďo, o, ľudí, o ľuďoch a cieľ je vlastne v reálnom čase mať vplyv na ľudí, bez toho, že by si to vy vôbec uvedomovali. To sa netýka iba naše súkromie, týka sa to našej slobody, slobody výberu, pretože veľké údaje pomôžu firmám, aby oni povedali nám, že čo my máme chcieť a oni nemajú nám hovoriť, čo my máme chcieť. Are now trying to predict what you will be looking for online. Pozrite sa napríklad na prípady, keď človek nakupuje online alebo vôbec je v online svete, tak to je iba prvý krok. Toto je iba prvý krok. Ako som povedal, sme pod neustálým komerčným eh, eh, dohľadom a to je iba začiatok, lebo je to uh, Eh, je tu veľký priestor pre eh, ďalšie príležitosti, eh, takže tá čierna skrinka sa stáva čoraz černejšou a ťažšie preniknutelnou, preto musíme ochraňovať naše základné práva a hodnoty a zabezpečovať, aby technológie sa vyvíjali takým spôsobom, ktorý rešpektuje tieto práva. Prečo? Preto pravidlá ochrany údajov sú také dôležité a ochrana súkromia a prečo ich vymáhanie je také dôležité ak to budeme robiť správne, môžeme vytvoriť tú dôveru, ktorá tu momentálne e, chýba. Digitálna ekonomika sa bude môcť správne rozvíjať. Takže tým e, e, základným východiskom, ktorého nemôžeme ustúpiť, sú základné práva. A tu by som, myslím, sa zastavila, ak by ste mali nejaké otázky. Nebojte sa, Kejla je zapnutá, všetky ich prepošle do USA. Ďakujem, to ma upokojilo. Teraz si e, vypočujeme komisiu. Pá, e, Paul e, Nimic nám poskytne náhľady komisie k implikáciám big data, hromadných údajov. Ďakujem veľmi pekne. Komisia chce, aby z Európy sa stala E, ekonomika e, založená na hromadných e, údajoch, ktorá prosperuje. Treba sa teda zaoberať tým, aj tou oblasťou, kde teda hromadné údaje nie sú údajmi osobného charakteru. Napríklad by sme nemali mať e, dojem, že osobné údaje sú jedinou e, súčasťou tej diskusie o e, veľkých dátach, ale keď sa pozrieme na verejný prínos, vidíme, že tieto sú veľmi dôležité pre prírodné vedy, ekonómiu, a e, buď z toho vznikajú údaje ako ne, e, osobné údaje, ktoré potom e, postupujú strojom, alebo osobné údaje sa môžu anonymizovať a E, nasadiť v verejnom záujme. Verejný záujem sa dá veľmi dobre e, zastupovať pomocou anonymizovaných osobných údajov. Keď sa zanonymizujú osobné údaje, tak už nepotrebujú e, ochranu, pokiaľ ide o zákony týkajúce sa základných slobôd a ochrany osobných údajov. Po druhé, keď hovoríme o osobných údajoch, E, ktoré sa teraz stávajú hromadnými údajmi a e, okolo tohto sa točí naša dnešná diskusia aj keď teda možno to nie je ten ekonomický, to ekonomické jadro, potrebujeme tú veľkú dôveru. Um, hromadné údaje fungujú iba pri veľkej dôvere a preto ten rámec, ktorý sme práve vytvorili v Európe, sa snaží práve túto vytvoriť Uvedomujem si, že určité teórie e, v oblasti hromadných údajov idú proti základným princípom nariadenia. Niektorí hovoria, že e, teória e, hromadných údajov si vyžaduje zbierať všetko a až potom následne uvidíme, na čo to bude užitočné. Toto samozrejme môže e, slúžiť e, učeniu alebo aj náhodnému učeniu e, neskôr. To môže byť pravdou, ale realita je, že princíp obmedzenia účelu sa spomína v článku 5 nariadenia. Princíp minimizácie údajov nie je zlučiteľný s takýmto princípom hromadných údajov. Takže rovnakým spôsobom, ako akceptujeme E, to, že základné práva obmedzujú aktivity v mnohých e, oblastiach e, hospodárskeho života, aj teda práva ostatných, limitujú to, čo môžeme robiť my ako individuá. Musíme žiť s realitou. Musíme tu mať aplikácie pre hromadné údaje, ktoré sú plne v súlade so základnými princípmi nariadenia, ale aj teraz celým nariadením. A bodka a kritické body, bodmi tu sú obmedzenie účelu a minimizácia dát. Je možné maximalizovať verejné a komerčné hodnoty hromadných údajov e, pri e, dodržiavaní nariadenia? Myslím, že áno. Venoval som sa tomu a zaoberal som sa tým, čo o tom napísali podniky a e, tie najväčšie podniky globálneho druhu, ktoré radia e, podnikom, ako majú používať hromadné údaje, k tým patrí aj za čo im radí. Na prvý pohľad to môže vyzerať tak, že e, nariadenia ako GDP by mohli obmedziť možnosť zbierania hromadných údajov, ale v realite, hovorí autor, tieto povedú k väčším príležitostiam, pretože mnohé organizácie napokon budú musieť e, e, pochopiť e, údaje svojich zákazníkov do veľa hĺbších detajlov a vďaka tomuto hĺbšiemu pochopeniu budú mať príležitosť lepšie si uvedomiť potenciál, ktorý sa schováva za týmito dátami a s tým súvisí oveľa väčšia e, potreba e, vrzovania zodpovednosti. A tam sa už lídry nemôžu schovávať, už firmy nebudú môcť ďalej hovoriť, že spravujú svoje údaje, budú to musieť preukázať pomocou monitorovania a e, teka riadeniu, inak im hrozia vysoké pokuty. A musia si teda uvedomiť, že potrebujú správne manažovať súbory údajov svojich zákazníkov a to môže byť iba dobrá správa pre e, analýzu údajov. A ja by som k tomu chcel doplniť, e, často to bude e, tak aj v prípade vymáhania zákonov. Tam sa učím až teraz, že a no, ďalší vlastne tam sú, sú sú, sú eh, je strašne veľa údajov, ale dôležité je, aby tieto údaje boli presné, aby boli aktualizované, aby boli relevantné. Toto všetko sú princípy, ktoré eh, tiež slúžia na účely vymáhania eh, zákonov aj bezpečnosti. My na komisii si teda plne uvedomujeme výzvy s hromadnými údajmi. Aj sme si to uvedomovali, keď sme pracovali na nariadení aj v oblasti E, teda pravidiel ochrany osobných e, údajov a chceli sme zabezpečiť maximálny e, úžitok vo verejnom záujme, ale aj v prípade veľkých aplikácií zo strany štátu. Chcem spomenúť pár oblastí, kde použ- sú používané hromadné údaje v súlade s ochranou údajov a napriek tomu to môže mať negatívne implikácie pre základné práva Súdny eh, dvor eh, osobitne spomína eh, slobodné vyjadrovanie mienky, Máme tu White House správu, potom aj slobodu pohybu, dokonca aj slobodné voľby. Pokiaľ ide americké voľby, dočítali sme sa, že výher sa e, vyhral vďaka e, vysokej miere psychomotrických profilov e, voličov. Takže pýtame sa, aký je dopad na demokraciu. A potom samozrejme to má vplyv aj na pracovné právo. Vo všetkých týchto oblastiach musíme si dávať pozor a povedal by som, že ten princíp, že veľké údaje si vyžadujú veľkú dôveru občanov, firiem, štátov, Ehm, poslancov. Tento princíp e, súvisí nielen sa teda ehm, hromadnými údajmi z osobných údajov, ale aj e, súvisí s tým, že e, hromadné údaje nebudú mať negatívny dopad na všetky tieto ďalšie práva a základné práva, ktoré som práve vymenoval. A na záver by som chcel povedať, že zabezpečenie týchto e, slobod a efektívnych slobodných volieb a e, demokracie, slobody e, zhromažďovania sa, vyjadrovania mienky, ale aj schopnosť ovplyvňovať, čo sa stane s vašimi údajmi v svete, kde sa čoraz viac údaje zbierajú. To nie sú malé technické výzvy, toto sú kľúčové otázky, slobody, e, právneho štátu a základných e, práv v digitálnom veku. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Nemitz. Uh... E, Ďakujem pekne, pán Nemitz. Po týchto štyroch prezentáciách na tému komerčného využitia hromadných údajov by som chcel otvoriť diskusiu členom, ktorí by sa chceli prihlásiť. Už vidím, že niektorí z nich zdvíhajú ruky. Takže ja začnem so spravodajkňou Anou Gomeš. A potom samozrejme dostanú príležitosť aj ostatní. Predsa len by som vás poprosila, aby ste obmedzili vaše vstupy na dve minúty, aby bol dostatočný priestor aj na odpovede. Ďakujem veľmi pekne za e, tieto veľmi zaujímavé inšpirujúce e, vyjadrenia, inšpirujúce myšlienky, ale aj činy a teda aj varovania. Pre nás je jasné, e, že e, GDPR je zásadným pilierom, ktorý musíme chrániť a posilňovať. Je to dôležité pre dôveru. Spomenuli ste tie limity, ktoré tu sú E, hrozilo, že niektoré e, firmy e, v dôsledku zavedenia týchto právnych úprav by mohli opustiť územie Európy, ale potom, čo GDPR sa prijalo, videli sme, že hlavní op veľkí operátori boli spravené opak spokojní, pretože Eh, už tu konečne existovala eh, istota a mohli sa podľa nej eh, orientovať. Takže bola by som rada, keby ste sa k tomu mohli trošku bližšie vyjadriť. A pán Dekunia a pán Martinez. Potenciál diskriminácie, ktorý tu vnímate ako môžeme proti tomu pôsobiť. Je tu teda tento potenciál. E, dokonca aj keď údaje sú anonymizované, ešte e, vždy je e, možné zabezpečiť reidentifikáciu po anonymizácii, lebo tá je reverzibilná. Poprosila by som vás, ako individuá, ktoré majú kontrolovať e, tieto údaje. E, sa môžu e, autonómne rozhodovať a kontrolovať niektoré z týchto údajov, keď niektoré z týchto technológií miera presnosti um, vlastne oberá spotrebiteľa o moc. Takže to by boli moje otázky e, na vás. Ďakujem pekne. E, nasleduje Birgit Cipel. Ďakujem pekne. E, v prvom rade by som chcela súhlasiť s Pavlom Nemicom, že hromadné údaje môžu byť aj čisto strojové údaje, ktoré môžu byť veľmi nápomocné Ehm, mnoho e, senzorov môže e, veľmi e, skoro signalizovať, kde dochádza k silnejšiemu opotrebovaniu a zamedzi to vzniku väčších škôd. Ale na druhej strane hranica medzi hromadnými údajmi v technickej oblasti a súkromnej nie je vyhranený. Keď moje auto zbiera údaje o tom, ako rýchlo, ako často, či na dlhých, či na krátkých trasách cestujem, ako zrýchlem, ako brzdím, sú to údaje o automobiloch, automobile, ale najneskôr, keď e, do opravy zanesiem auto a e, tam sa tieto údaje e, prečítajú, tak z toho už vznikajú osobné údaje. Aha, toto auto patrí Zipelovej, postupujú sa ďalej, ďalej sa spracovávajú. Mm, ďakujem aj veľmi pekne pánovi Martinovi za to, že som priniesol tú babiku, ilustroval tým veľmi pekne to, že tu nejde výlučne o to, že sa údaje majú zbierať, a e, potom sa môžu nejako e, interpretovať, ale práve v prípade bábiky, ktorá sa má dať malému dieťaťu, u tohto dieťaťa e, výrobca možno nemá ešte zatiaľ žiadne údaje, ale toto dieťa je ovplyvňované zvonka, manipulované zo strany výrobcu. A to nie je vo najlepšom záujme dieťaťa, ale za obchodnými účelmi. Takže kapitalizácia všetkých oblastí života e, s digitálnymi možnosťami e, narastá na veľkú e, veľkosť. Príslušný komisár prednetávnom povedal, že starí ľudia, ktorí doma sedia sami, E, že by e, im mohlo pomôcť, keby sa e, s nimi prišiel porozprávať robot. Pre mňa je to katastrofa. Ja, keď budem stará, by som bola veľmi rada, keby sa so mnou porozprával nejaký človek. A čo ak bude mať e, smolu, že sa budem rozprávať s nejakým podprogramovaným robotom, ktorý sa nebude e, so mnou, nebude byť schopný mi polemizovať, bude so mnou vo všetkom súhlasiť, to by bolo predsa strašné. Takže musím, e, musíme pouvažovať e, nad tým, ako e, nasadzovať hromadné údaje. A ešte posledný príklad Smart Meters – keď v prípade nasadzovania takýchto produktov e, môžem e, prísť na to, ako často, či, či sám alebo nie, niekto niekde žije, ako často používa e, pračku, ako často sa sprchuje, či, či tá pračka je plná, v akej časti mesta sa používa, koľko prúdu tam sú naozaj tie hranice prechodu veľmi, veľmi plynulé, internet vecí, E, s tým súvisí, ale e, myslím si, že nikto už nemôže spochybňovať, že internet vecí tu ohrozuje súkromnú sféru momentálne. Som si istý, že bude e, možné skonštruovať robota, ktorý nebude súhlasiť s pani Sipel. Možno už na budúce Vianoce by bol k dispozícii. Jedna z otázok, ktoré mám, Áno, potrebujeme spotrebiteľom e, umožniť rozhodnúť, e, čo sa má diať s ich údajmi, ale nevždy e, sa oni o túto možnosť aj zaujímajú. Ak si musíte kliknúť pravidla používania, tak na to kliknete, aj keď som si nedávno aktualizoval Apple, bolo to 8 či 9 strán v angličtine, Eh, musel som na to kliknúť, ale neviem, či si to každý prečíta. Takže vyplýva tu otázka, či eh, máme dať možnosť spotrebiteľov rozhodnúť, eh, teda dať udeliť súhlas alebo nie, ale ide aj o to, či zverejniť tieto informácie, či ich zverejniť, tak aby ľudia si naozaj aj uvedomovali lepšie, čo sa deje. Treba nájsť inteligentné riešenia, nielen aby sa tieto informácie zverejnili, ale aby boli prístupné Veľmi ma zaujímalo to, čo povedal e, pán Luka e, Rister. Mohli by ste bližšie vysvetliť, prosím vás, ako používate údaje, aké údaje používate na to, aby ste pomáhali e, bojovať proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ako pomáhate firmám, ktoré bojujú proti podvodom, aký typ údajov zbierate a v akom prostredí ochrany údajov tieto údaje používate. A vrátim sa k tej bábike Pán Martin povedal, že e, táto porušuje viacero e, zákonov ohľadom ochrany spotrebiteľov. Ako sa teda táto vec dostala na e, trh, keď porušuje zákony týkajúce sa ochrany spotrebiteľov? A to je moja otázka pre všetkých rečníkov. Aký e, pocit máte e, ohľadom ochrany údajov v Európe a schopnosti národných e, úradníkov, ktorí dohliadajú na e, ochranu osobných e, údajov e, na domácej úrovni? A ako vidíte ten balíček ochrany údajov, ktorý sme prijali, pokiaľ ide o budúci vývoj? Sme teraz vybavení na niekoľko rokov do budúcnosti. A pokiaľ ide o európsku úroveň, je e, toto vhodné na držanie kroku s vývojom v digitálnom svete? Ďakujem. Ďakujeme pekne a ešte Mariu Lauristin ako posledná v tomto kole diskusnom. Ďakujem, ďakujem všetkým rečníkom. Bola to veľmi bohatá škála vyjadrení. Different views.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 Vidíme e, z, aj z vašich vyjadrení, že dennodenne máme dočinenia s veľkými dátami. So there is in this sense nothing new. New is the speed. New is this bulk of data which... Teda uh, vidíme, že sa zhromažďujú tieto veľké dáta a vytvárajú sa uh, speciálne zariadenia na to, aby ich dokázali spracovať, vyhodnocovať ukladať na neobmedzené obdobie. A pritom um, relevantné informácie nie sú uh, uh, dostupné v prípade potreby. Uh, veľkými dátami v podstate odhalujeme niečo, čo bolo doteraz schované niekde v kultúre a teraz musíme túto kultúru zmeniť, prispôsobiť. Legislatíva totiž je súčasťou, sú, súčasťou kultúry, je súčasťou kódexu, je to akási gramatika, vytvorili sme GDPR. To je akási gramatika, ale ak viete iba gramatiku, nepoznáte slova, nepoznáte obsah slov, tak vám gramatika nepomôže. A to, ako prispôsobíme kódovanie našej reality novému prostrediu s využitím nového Mm, tohto kódexu, týchto nových pravidiel, to je podľa mňa teraz e, veľká otázka. Ja som sa vypočula rôzne vyjadrenia rôznych rečníkov, nesúhlasím úplne so všetkými, a to je v poriadku. Big disaster coming out from big data because we are living in big data. Every... Podľa mňa to nie je až taká tragédia, že sú všade okolo nás a veľké dáta. Podľa mňa to až taká veľká hrozba nie je. Podľa mňa to nie je ani až tak voľne dostupné, ako to popisujete vy komukoľvek. Myslím si, že nech je to už akokoľvek, platí to pre nás všetkých v rovnakej miere a je dôležité, aby sme si uvedomili, v ktorej oblasti je potrebná legislatíva. We have discovered the glass and we want to protect privacy. So what, what we will do, would we legislate on glass to be not so transparent dajme tomu aj sklo sa dá vyrobiť maximálne transparentné, ale stratí e, svoju pätnosť, stratí svoju kvalitu. Ale zároveň máme pravidlá, ktoré e, nám, dajme tomu, hovoria, že aj keď máme možnosť, nemali by sme nazerať iným do obydlia. A teraz sa pozrieme na tú bábiku. Zrejme e, sa všetky deti potešia Veľmi ťažko naučíme dvojročné či trojročné deti, eh, že tie tradičné modely správania nie sú správne. V každom prípade tento výrobok eh, nedodržiava základné normy ochrany spotrebiteľa. Tie sú stanovené v legislatíve, teda Eh, ten prenos údajov z vášho súkromného obydlia nejakej súkromnej firme už je zakotvený legislatívne, to nepotrebujeme novú legislatívu o veľkých dátach. Už je to tak či tak nelegálne. Musíme si uvedomiť, čo je ten nový prvok, ktorý ešte nie je zakotvený v legislatíve. Nesúhlasím celkom s Pólom v tom, čo povedal Asejce. Tá hranica medzi osobnými a neosobnými údajmi nie je celkom jasná, pretože tieto veľké údaje, dajme tomu, ak by sme chceli, môžu byť personalizované povahy, aj keď pôvodne také neboli. Ale veľké dáta takéto preklenutie umožňujú. Musíme si uzrejmiť, ako sa to sformuluje. GDPR to máme stanovené ako zásadu, ale v praxi by to bolo dosť ťažko oplatniteľné. Teda tieto šedé zóny sa musíme zamerať tam, kde legislatíva ešte vytvorená nebola. musíme sa zamerať práve na tie oblasti, e, kde je teda jednak nie legislatíva, alebo kde chyba osveta. Predpokladám, že ja, ale aj ostatní tu prítomní sa venujú pravidelne štatistickému spracovaniu dát, ale celkom iste vo väčšine prípadov sa verejnosť uspokojí s základnou aritmetikou nepotrebuje žiadne zložité algoritmy. Um, I would now give the floor back to the speakers. Ďakujem pekne, dal by som teraz slovo späť rečníkom. Chcel by, chcela by som ešte položiť eh, niekoľko otázok eh, pánovi Ristovi. Môže ísť eh, totiž eh, o nezákonné projekty, môže ísť o snahu schovať sa za nejaké skryté snahy eh, preklnúť tie medzery. Máte nejaké poznanie o tom, kedy by, dajme tomu, prístup k veľkým údajom mohol spôsobovať diskrimináciu, napríklad sektore zdravia či bankovníctva, požičiek a tak ďalej? Vďaka týmto poznatkom by sme mohli potom lepšie vyhodnotiť aj náš prístup k legislatívnym možným opatreniam. Dala by som teraz slovo rečníkom, maximálne 4 minúty. Začali by sme v rovnakom poradí, ako ste mali na začiatku s prezentáciami. Ďakujem, pán Kristian Dekuna, prvý. Um, mal som šťastie, nebolo mi adresovaných príliš veľa otázok, ale odpoviem ak dovolíte, aspoň na jednu, dve veci, ktoré tu re- rezonovali. Pani Gomeš sa pýtala, či je nejaký potenciál diskriminácie. Je tu veľmi článku 15 Nariadenie ochrany údajov 15h sa uvádza, že subjekt má prístup k logike spracúvania automatizovaného príjmania rozhodnutí a táto oblasť sa musí podrobiť e, dôkladnej analýze. Vďaka tomu by totiž jednotlivci mohli spochybniť algoritmy v jednotlivých kategóriách a tiež ich, e, dajme tomu, zneplatnite. Tiež sú tu etické otázky v nastavení online služieb a tiež v poskytovaní týchto služieb a toto jasne dokazuje aj Davidová bábika. Nemôžeme totiž legislatívu určovať úplne všetko. Sú veci, ktoré sú jednoducho správne a sú také, ktoré nie sú správne. A to platí vo všeobecnosti. E, ďalej, ďalšia otázka, nariadenie GDPR dáva veľké povinnosti orgánom na ochranu údajov, musia byť priamo zodpovedné, pretože budú mať o mnoho väčšie právomoci v novom režime. V pracovnej skupine pre článok 29 sme veľmi aktívni, zameriavame sa na eh, mnoho podrobnejšie reakcie orgánov na ochranu údajov, aby dokázali poskytovať aj usmernenia, ktoré budú relevantné, zrozumiteľné aj orgánom na kontrolu údajov a tiež musia mať eh, potrebné zdroje k dispozícii na to, aby eh, vykonávali eh, svoju funkciu. Ja už som dnes do poludnia hovoril s belgickým zastupcom orgánu na ochranu údajov, ktorý sa vyjadril, že sa chystajú práve na fázu radikálnej reorganizácie z hľadiska výkladu tohto nového nariadenia. Ako dlho tento proces potrvá, to bola ďalšia otázka. E, Giovanni Botorelli sa vyjadril, že to potrvá e, generáciu. Mm, to nie je preto, že by tak boli nastavené jednoducho, takto legislatíva funguje. Myslím si, že v roku 2010 začal proces reformy predchádzajúcej smernice a od maja 2018 to bude plnej platnosti, teda to je 8 rokov, takmer 10 rokov nám trvá za vieto praxe nový e, e, zákon. To, čo povedala pani Lauristin, e, som považovala za veľmi zaujímavé. Absolvovali sme stretnutie s novým riadeľom, s riaditeľom agentúry pre základné práva. Tiež sme sa ho pýtali, ako vníma svoju funkciu, takto na úvod, tiež situáciu v Európe. Vyjadril sa, že sa musíme prestať zameriavať na práva zákony, musíme začať hovoriť konkrétne o ľuďoch o tom, aký dopad má správanie buď firiem, vlád alebo iných jednotlivcov na našich občanov. Toto musíme zohľadniť aj v ochrane údajov. Myslím si, že kontexte tohto nového nariadenia musíme hovoriť o konkrétnych e, dopadoch na e, bežných ľudí, toho, čo sa deje priamo. Na prvý ďakujem pekne, pán Risteri, ďalší. Ďakujem aj za otázky. Najskôr by som sa vyjadril e, na niektoré vaše otázky. Ja som nechcel pôsobiť dojmom, že e, chcem podporovať užívanie všetkého, čo je k dispozícii. Ja som sa len snažil popísať, aká situácie, situácia, ako sa správa spotrebiteľ, občan, ochrana súkromia by mala byť e, inherentnou súčasťou e, všetkých dostupných výrobkov a služieb To je samozrejme úplne nespochybniteľné z môjho pohľadu. Prvá otázka pani Gomeš. To sa pýtala na pôsobenie našej firmy. My sme v podstate integračným prvkom, poskytujeme služby e, iným firmám. Ale dajme tomu, e, že máme globálnu firmu, ktorá pôsobí na celom svete. A dajme tomu, kúpite si u tejto firmy eh, niečo v Maroku, vaša kreditná karta je však zo Španielska, ale žijete tu. Teda je tu veľmi tenká hranica eh, medzi tým, kde presne sa uskladnia tieto údaje, či sú to verejné súkromné klaudy na uskladnenie údajov, teda nie je to jasne stanovené, ak začneme obmedzovať eh, tieto firmy v tom, že dáta o kreditných kartách sa nemôžu ukladať tu a tam. Potom e, ďalšia legislatíva nariadzuje, že ani v Európe sa nemôžu ukladať tieto údaje, teda bude sa to musieť ukladať niekde na cloude, niekde mimo. To je len jeden príklad. E, to som mal vlastne na mysli, keď som popisoval modelovú situáciu. Keď sa hovorí e, o kladoch, s tým súvisí aj e, ďalšie možno riziko, ale neviem to teraz rozvádzať ďalej, e, prípady diskriminácie, podvodu, v prípade osobne identifikovaných informácií s tými sa potýkame úplne všade. Existujú dokonca veľké, tak povediať, až skladiska týchto dát. Teda nejde o to, že by to bola hudba budúcnosti, už je to tu. Tieto nové paradigmy nových dát, e, tiež vysielania dát sa môžu zdať byť e, ako niečo, čo sa objavilo iba nedávno, ale v každom prípade už to existuje v našom povedomí už veľmi dlho. Ďalšia otázka sa týkala toho, ako sa staviame k odhaleniu podvodov. Tam využívame rôzne nástroje, ktoré sú k dispozícii. Máme tiež k dispozícii mnoho vedcov, ktorí sú v podstate štatisti, matematici, tí využívajú rôzne mechanizmy, rôznu metodiku prispôsobenú eh, konkrétnym spektrum údajov nášho klienta, napríklad ide o údaje zo sociálnych sietí. Takto sa k tomu stavíme. Nemôžeme tu zachádzať do podrobností o algoritmoch, to je naše obchodné tajomstvo, ale e, v súčasnosti sa už e, aj verejne hovorí o analýze sociálnych údajov, ktoré ľudia možno náhodne, možno nechtiac zverejnia a tie potom prispievajú k výške rizika a zvyšujú možnosť eh, podvodov. Neviem, či som ešte niečo pozabudol. Myslím, že už som odpovedal na všetko. Zaznela otázka pani Gomežova z mikrofónu. Rečník odpoveda nie. Mm, na základe informácií, ktoré máme, sme nezaznamenali nejakú diskrimináciu eh, povahy administratív, um, umelej inteligencie, že by že by vznikla takáto situácia, ktorá by, dajme tomu, zodpovedala situácii, v ktorej by um, pôsobili modelky uh, s ľudskou mysľou. Uh, ďalší rečník David Martin. Ja som nechcel eh, tým názorným príkladom dokázať, že všetko je v katastrofálnom stave. Eh, chcel som zvorazniť, že ak chceme zachovať naše hodnoty a pritom um, necháme voľnú ruku ekonomickým záujmom, tak eh, sú s tým spojené veľké hrozby. Potenciál diskriminácie vnímame reálne. Objavili sa správy o tom, že tam je tomu, keď použite aj istú značku počítačov, tak e, platíte pri nákupoch na internete vyššiu cenu v elektronických obchodoch. Dokonca tá diskriminácia môže zajsť až tak ďaleko, že nepôjde o otázku, koľko to stojí, ale e, v skutočnosti otázka bude znieť, koľko toto stojí pre mňa v tejto chvíli. Bude to záležať totiž od mnohých faktorov, kde sa práve nachádzate, čo ste už doteraz eh, kúpili. Keď idete do obchodu fyzicky, tam vidíte výrobok, eh, na ktorom je cenovka a viete, že to stojí toľko a toľko. ale keď kúpite na internete eh, cenu, ktorú vidíte vy, možno vidíte iba vy sám a nevidíte, aké ceny majú k dispozícii ostatní užívateľia. Um, všetci sme už zažili situáciu, v ktorej e, keď sa ideme opakovane pozerať ten istý výrobok či službu, ktorú si chceme zakúpiť, je cena sa zmenila, zvýšila a to je z dôvodu cookies, ktoré sa ukladajú na stránke. Ďalej otázka, či sa s tým dá a niečo robiť. E, teda, ak ste úplne bežný radový užívateľ, Myslím si, že ani nie. E, je tu o zásadnú zmenu medzi e, užívateľom a poskytovateľom. Ja napríklad veľmi ľahko e, si viem predstaviť, ako sa živí, dajme tomu pekáreň, z čoho presne zarába peniaze. Ale nedokážem celkom presne si predstaviť, z čoho žijú, ako financujú svoje fungovanie rôzne firmy, ktoré um, vlastne žijú z toho, že analizujú údaje. Keď hovoríme o porozumení a prečítaní si obchodných podmienok, týchto podmienok je 9 strán, nie, dajme tomu, 9-radkový odsek, e, teda už sú nastavené s tým, e, že zrejme ich tak, že tak niekto neprečíta, ak by ich náhodou prečítal, tak im neporozumie a ak by náhodou im aj porozumel, tak vlastne nemá inú možnosť, keď chce používať svoj telefón, musí um, súhlasiť s podmienkami užívania. A myslím, že treba povedať ešte ďalšiu vec. Pokiaľ ide o eurobarometer napríklad na služby, tak tam vidíte, že ľudia majú záujem o týchto veciach, o tieto veci. Ľudia majú záujem o tieto veci, avšak treba robiť osvetu a ako príklad uvediem následovné. Ak, keď sme išli do Amazonu, keď sme chceli kúpiť túto babiku, myslím, že to bola Amazon, kde sme to kúpili, tam sa pozrite na pripomienky, tam niektorí rodičia vlastne sa stiažovali o, o to, na to, že babika nerozumela blavotaniu detskému všetko ostatné bolo v poriadku, vidíte. Takže treba robiť aj osvetu a vzdelávanie. Takže máme tie nástroje e-privacy a GDPR, ale niektoré z tých nástrojov ešte stále nie sú adekvátne, podľa našho názoru, pretože je znovu tá babika, snažíme sa pozrieť a kontaktovať, alebo kontaktujeme úrady ohľadne bezpečnosti týchto nástrojov a vecí a Jednoducho stále to nespadá do toho pola bezpečnosti, pokiaľ ide o smernicu o bezpečnosti detí alebo všeobecnú ochranu. Hovorí sa tam o tom, že či sa dajú zjesť tie vlasy babiky alebo nie. Ďakujeme pekne a posledný, nech sa páči. Myslím, že výzva súčasná je skutočne tá, že treba prispôsobiť zákony, ktoré budú fungovať na individuálnej báze. Čo to znamená v prípade individuálnych zákonov? To znamená, že štát musí sa stať hlavným žiadateľom na trhu, napríklad pokiaľ ide aj o financovanie z verejného rozpočtu, aby sa také kontrolné nástroje vyfinancovali takýmto spôsobom, aby sa kontrolovalo, že či tie produkty skutočne splňajú tie pravidlá, ktoré sú zatvorené v, štáte, e, v zákonoch. DPS potrebuje peniaze na to, aby túto technológiu rozvíjala, pretože v starom štýle sa to už nebude dať robiť nejako na kolene. Keď sa pozriete na Facebook, Google a ostatných, tak musíte byť high-tech. Máme kapacitné problémy, nielen pokiaľ ide o individuálnu otázku, že komu dáte vlastne moc prostredníctvom technológií do rúk. Keď sa pozrieme na to, v súčasnosti napríklad sú k dispozícii brožúrky Možno v budúcnosti bude aplikácia k dispozícii. Možno od DPA budeme mať takú aplikáciu v budúcnosti, ktorá bude kontrolovať to, či vnútrajšok počítačov skutočne zabezpečuje dodržiavanie práva. Na toto sa teším, toto čakám, toto očakávam. Tu zohrávajú úrady štátu veľkú úlohu na to, aby sa vyčlenili peniaze a rozvíjali práve takéto technológie. To znamená technológia, ktorá zabezpečí dodržiavanie zákona. To je veľká výzva. Ďalšia výzva napríklad sú kapacity tých orgánov na ochranu údajov, alebo takisto aj zaujímavé skupiny, ako napríklad spotrebiteľský nábeh ex officio sa dostávali tieto veci, pretože jednotlivci nebudú vedieť, čo sa deje. Takže potrebujeme väčší tlak na tieto orgány, ktoré môžu ex officio vlastne takéto veci urobiť. A to strategickým spôsobom. V neposlednom rade, alebo ešte dve, veľké údaje prichádzajú do Európy je nesprávne povedať, že my prichádzame o veľký údaj, že prichádzame o umelú inteligenciu. Ak sa pozrite na štatistiky veľkých centier na ukladanie údajov v Európe, tak máme informácie o obrovských centrách, ktorí do takýchto datacentier zo strany amerických spoločností, ktoré vytvárajú v Európe datacentra. Prečo? Pretože pochopili, že pokiaľ ide veľké údaje, tam potrebujete veľkú dohru a my im poskytujeme našimi zákonmi nezabudeme na to, že Apple je najhodnotnejšia firma na burze, aj preto, že sú agresívne, pokiaľ ide o súkromnú sféru. Pýtali ste sa na príklady. Áno, boli tu príklady reklamy, ktorá bola cieľená. nie na nejakú rasu náboženstvo. Hotelové izby alebo byty sa sústredili na bielých klientov, to znamená tie údaje, ktoré vás získavajú, vám povedia, že kto vlastne ste, či ste bieli, či ste čierni. A takýto profiling a policajná práca, to takisto musí byť podchytené. So um, uh, we don't have to look far uh, to see the risks and to see over and over again uh, that the law already as it stands today is not complete treba povedať, že v súčasnosti tie zákony jednoducho zaostávajú, takže tie veľké výzvy pred nami sú, aby sme to zosúladili. A to je otázka, ktorá súvisí aj s tým, že koľko peňazí dáme dokopy a koľko zdrojov bude k dispozícii. A na konci je optimistická správa. 4% maximálna pokuta. To je veľmi dobrá správa. Myslím, že je pravdepodobné, že aj pokiaľ ide o trh, tak tie modely sa budú rozvíjať, ktoré zabezpečia dodržiavanie, zosúladenie takmer 100%, pretože vlastne riziko, že takáto pokuta by tu bola aj taká vysoká, že je to veľký stimul na to, aj keď pra- pravdepodobnosť, že vás chytia, je veľmi malá. Thank you very much uh, for this first panel. Ďakujem pekne za tento prvý panel. Ďakujem pekne rečníkom a odpovediam. Myslím, že sme počuli fundované otázky aj fundované odpovede. Máme lepší obraz o tej problematike teraz. Teraz prejdeme k druhému čas, druhej časti, takže prejdeme eh, po krátkej zmene a prestávke a výmene panelistov tu ďalších hostí a vy, vyzývam týchto panelistov druhej polovice, aby si vedľa mňa sadli. Ďakujem. Okay, everybody. We are resuming our hearing. Uh, the sec- Pokračujeme s druhým kolom, dámy a páni. Tu budeme hovoriť o využívaní datatechnológií zo strany vlád, pokiaľ ide o verejný sektor a verejnú administratívu, ako aj políciu. Máme tu aj názory mimovládnych organizácií o využívaní veľkých údajov zo strany verejných úradov. Teraz zostane slovo pán Rivo Reitman, ktorý je viceriaditeľom eh, Estonskej rady pre dane a clo ETCB od oktobra roku 2014, preto je ideálny na to, aby nám zinformoval o veľkých údajoch na úrovni verejnej administratívy. Nech sa páči, pán Reitman, máte slovo. Au siin esineda, rääkida, kuidas me siis Eestis kogume makse läbi. Ďakujem pekne, dámy a páni, ja som veľmi rád, že som s vami že môžem prezentovať spôsob, akým pracujeme u nás v Estonsku, pokiaľ ide o zber údajov, predovšetkým pokiaľ ide o zber údajov a výber daní, na to, aby sme to pochopili, sa musíme spýtať otázky, ako chceme vlastne zbierať údaje. My to vidíme takto. Vychádzame e, z tých údajov, najprv treba sa pozrieť na zber údajov, ako tie údaje dostáva štát a po druhé, ako s nimi naloží štát, s tými údajmi. Alebo inými slovami, ako tieto údaje vlastne sa dostanú k podnikateľom a k občanom. Keď hovoríme o predkladaní údajov, naša vízia je taká, že by malo byť jednoduché predkladať tieto údaje, tí, čo sa venujú účtovníctvu a občania aj vo všeobecnosti, nerobia nič extra na to, aby sa nejako došlo k zmene v zbieraní, predkladaní údajov. To prostredie musí byť veľmi jednoduché, to znamená ten software účtovnícky, ako aj personálny software, aj v bankách na to, aby sa tie údaje vlastne daňovým orgánom mohli predkladať. Treba pochopiť jednu vec aké údaje vlastne sa tu produkujú v každodenných procesoch a ako štát môže využívať tieto údaje na to, aby splnil svoje vlastné ciele. My využívame iba tie údaje, ktoré sú potrebné a štát rovnako ako daňová správa by chcela viac údajov ako minimálne množstvo údajov, ale nie je na to potreba žiadna. V ideálnych prípadoch údaje by mali byť zbierané onlineovým spôsobom bez nejakého zasahovania a tie výpočty logiky a platenie daní by malo byť automatizované. Na to, aby občania a podnikatelia nemuseli robiť nejaké extra aktivity. Inými slovami, peniaze, ktoré vlastne sa vynakladajú na zber daní zo strany podnikateľov by mali zostať v podnikoch. V takých malých krajinách ako napríklad Estonsko náklad na predloženie dane je na úrovni 1 milióna eur a my si myslíme, že tieto peniaze by mali zostať vo firmách na to, aby tieto mohli investovať zasa do tohto sektoru. To znamená, pokiaľ ide o daňovú návratnosť a vypočítavanie daňových údajov, to všetko musí byť automatizované tak to jednoducho má byť. Estonsko robí v tejto oblasti veľké kroky. V roku 2018 všetky tieto systémy sa zautomatizovali a sú na dobrovoľnej báze. A našim cieľom je, aby sme nemali príliš veľa údajov, ktoré sa zbierajú, nepotrebujú nejaké super databázy, takisto nechceme udržiavať, pod, si ponechávať tie údaje. Chceme minimálne údaje na to, aby sme mohli správnym spôsobom robiť výpočty tých daní. Toto je teda príklad toho, ako všetky prvky logiky daňovníctva sa dajú využívať novým spôsobom. Máte tu príklad, pokiaľ ide o spoluprácu s bankami. Keď ja ako podnikateľ by som chcel zaplatiť daň prostredníctvom onlineovej banky, tak tie údaje vlastne sú už predložené daňovým úradom. Na daňové počty sa vypočítajú a dane sa takýmto spôsobom môžu automaticky stiahnuť a tým sa ten celý proces končí. Žiadne daňové priznania, žiadne dodatočné záležitosti, ktoré treba predkladať. Takže celá to administratívne zaťaženie znamená iba ten transfer daňovej čiastky a tým sa to uzavrie. Najdôležitejšia otázka zostáva, že čo vlastne s týmito údajmi robíme. Tie údaje, ktoré my zbierame, nepatria štátu, ale tieto údaje patria podnikateľom a občanom, ktorí predkladajú tieto údaje. Musíme tieto údaje si hodnotiť a musíme ich tým daňovým poplatníkom potom aj vrátiť. Ako môžeme tieto údaje dať zase naspäť týmto jednotlivcom? My si myslíme, že Treba využívať personálne štatistiky vychádzajúc z týchto údajov. Chcem sa pozrieť, teda či sa pozrieť na to, čo sa deje okolo nás, pokiaľ ide o tie daňové subjekty, treba sa pozrieť na to, ako vyzerajú vlastne, ako vyzerajú penia, e, platy v, mo- v mojom okolí, ako a kde sa dá pracovať na základe vlastných kvalifikácií. Všetky tieto údaje sú vyžadované zo strany štátu a daňové subjekty musia mať prístup k týmto informáciám rovnako. Pokiaľ ide podnikateľov, títo musia vedieť, že vlastne ako vyzerá hospodárske prostredie, aký je napríklad obrad podnikov, a či sme dostatočne konkurencie schopní v porovnaní s ostatnými. To sú všetko rozhodnutia, ktoré sa dajú urobiť, keď máte potrebné údaje. A potrebné údaje vlastne sú online disponibilné. Ďalšia veľmi dôležitá vec Riziko management. Úrade, úrady daňové robia rizikové hodnotenie na to, aby sa zistilo, že kto sa vyhýba daňovej povinnosti, kto sa na druhej strane správa korektne. Tieto údaje sa vlastne ponechávajú na úrovni inštitúcií a tieto informácie sú vlastne dané k dispozícii iba v prípade, keď sa robia nejaké sankcie. My si myslíme, že táto informácia by mala byť disponibilná a treba sa zamyslieť nad týmito informáciami, na to, aby podniky každodenne videli, že čo si štát o tom myslí, aké sú tu riziká a takisto vydávame určité úsmerne na to, aby sa minimalizovali rizika v oblasti daní. Chceli by sme vytvoriť takú službu, kde by vlastne podnikatelia tieto hodnotenia rizika videli a mohli sa podeliť o tieto údaje s kolegami, s ostatnými podnikateľmi, aby sa tieto zverejnili niekde online, na to, aby všetci partneri spolupráce by mohli vidieť, ja nemám nejaké riziko alebo negatíva v oblasti daňových povinností a môžete sa mnou obchodovať. Takže my tieto informácie sprostredkujeme aj ostatným podnikateľom, a môžu sa o ne podeliť s kolegami, s ostatnými. A my ako daňový úrad nepotrebujeme tieto informácie už sprostredkovať, ale firmy môžu s nimi naložiť vlastne po svojom. Štatistické údaje alebo podielanie alebo zdieľanie týchto údajov by sa mohlo využívať napríklad v Estonsku, ako aj naprieč celou Európou, na to, aby sme mali dobrý základ porovnávací, pokiaľ ide o všetkých podnikateľov, napríklad v Holandsku, v Estonsku alebo niekde inde. Ja si myslím, že tento systém sa dá veľmi ľahko vytvoriť. A <clears throat> firmy môžu sa postarať o tieto systémy vlastne po svojom. Nejde o verejné údaje, ktoré by sa takto zo strany štátu sprostredkovali, ide o e, úrady, ktoré vlastne poskytujú tieto údaje. Takže našou úlohou je iba poradenská činnosť a uh, nie nejaká kontrola. Thank you very much, Mr. Reitman. Uh... Ďakujem veľmi pekne, pán Reitman. Prejdeme teraz ďalšiemu e, rečníkovi, pánovi Raulovi Zavimovi z Estonskej e, pohraničnej stráže a policie. Bude nám hovoriť o hromadných údajoch v Estonsku, pokiaľ ide o E, teda policajnú činnosť. Ďakujem pekne. Vážení členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni, popíšem, ako e, v estonskej e, polícii a pohraničnej stráži používame hromadné údaje využijem aj možnosť tlmočenia a prezentáciu uvediem v estonskom jazyku. Našim hodnotením je, že veľké údaje poskytujú veľa príležitostí eh, polícii a pohraničnej eh, stráži, ale eh, sú tu obmedzenia. Veľké údaje sú ako akýkoľvek iný typ údajov, ku ktorým sa dostaneme za účelom našich cieľov. Naše služby e, spadajú pod ministerstvo spravodlivosti, ale podľa estonského e, zákona e, je to prokurátor, ktorý vedie vyšetrovanie. A keď využívame tieto údaje, Môže to byť iba s jeho súhlasom. Každé použitie e, údajov teda sa deje v súlade s týmito pravidlami a za žiadnych okolností. nemôžeme eh, vykonávať dohľad bez eh, trestnoprávneho eh, vyšetrovania. Samozrejme sú určité výnimky, ale vo všeobecnosti tu máme veľmi, veľmi podrobné pravidlá o tom, ako sa údaje využívajú. Ale my teda používame údaje, ktoré nám estonské zákony používať umožňujú. Používame ich na analýzu e, situácie, na výkon prognóz, odhad možného vývoja. Máme teda Data Warehouse Information System, ktorý zhodnocuje rôzne štatistické údaje z rôznych e, databáz. Cieľom nášho systému je hodnotiť e, situáciu e, e na lokálnej úrovni v rôznych regiónoch e, Estónska, ale využívame tento informačný systém aj na e, výkon prognóz, e, kde by sme sa mali viac pousilovať, aby sme pomohli zabrániť zločinom. Ide o to, že musíme používať eh, údaje, tieto údaje sa anonymizujú. Ďalšou otázkou je kvalita údajov. Vytvorili sme systém eh, kvalitných eh, údajov, chceme mať kvalitné, spolahlivé údaje a to je cieľ nášho systému. Samozrejme, aj policia sa dopúšťa niekedy chýb, ale my sme vytvorili systém, ktorý nám má pomôcť e, sa tomu vyhýbať. Napríklad využívame e, takéto analýzy, aby sme e, analyzovali vlastne činnosť policajných automobilov, e, Máme GPS systémy v 500 e, policajných e, vozidlách a máme zámky vo všetkých z nich, meriame ich e, rýchlosť, ich pozíciu. A tak máme informácie o pohybe všetkých vozidiel. Vieme, v akých regiónoch, akých mestách sa e, viac e, teda e, vykonávajú hliadky, kde menej. Na začiatku sa naši príslušníci trochu obávali, že ich takto budú kontrolovať neustále ich šéfovia, ale teraz už pochopili, že cieľom systému je analýzovať policajnú činnosť a zlepšovať ju tým. Systém e-policie Znamená tiež, že policajné vozidlá majú palubné počítače a z dôvodov ochrany údajov zohľadňujeme aj skutočnosť, že e, údaje sa v týchto e, počítačoch nikdy neukladajú, vždy iba e, na centrálnom serveri. Anonymizované eh, hromadné údaje tiež používame v našej kooperácii eh, s Univerzitou eh, Tartu a s firmou, s ktorou spolupracujeme a ktorá postupuje spolahlivé informácie z mobilných telefónov ich zmluvy im umožňujú postupovať anonymizované údaje o používaní mobilných telefónov. Vidíte príklad z roku 2012. E, tam vidíte, že v júli a v auguste v malom mestečku e, e, Hapsele sa mobilné telefóny používali viac než obvykle. Vidíme koľ, ako často ľudia, ktorí žili v tomto mestečku, ich použili, koľko zahraniční užívateľia, ich použili, koľko estončania z iných e, častí krajiny, ich použili. A e, na základe týchto údajov môžeme začať plánovať podujatia e, v budúcnosti. V tých dňoch totiž prebiehal v tomto mestečku festival. A na základe toho budeme môcť lepšie naplánovať, koľko policajných vozidiel naplánovať e, po dobu tohto festivalu na budúce roky a podobne. Údaje nám teda poskytuje e, firma, ktorú som spomenul e, v súlade teda s vládnymi zákonmi. Tiež sme tiež máme záujem o nový projekt v oblasti mobilného používania údajov. Je to projekt, ktorý má vypracovať infraštruktúru e, na univerzitách, e, v štátnych e, orgánoch, na policii, a cieľom tohto je, že e, všetky tie údaje, ktoré sa budú používať, majú byť anonymizované. Tiež máme projekt, ktorý nám umožňuje používať údaje o bezpečnosti, o zločinnosti, a tieto údaje chceme mm, poskytnúť e, verejnosti. Samozrejme, ide o anonymizované údaje o rôznych trestných činoch a my ich chceme sprístupniť na našej internetovej stránke. V budúcnosti e, ich chceme mm, tiež pretaviť do tabuliek. Chceme dať eh, každému možnosť vykonať si svoju vlastnú analýzu a môcť použiť eh, údaje, ktoré sú k dispozícii na našej internetovej stránke. Celkovo máme náš právny rámec, zákon o ochrane osobných údajov, o verejných informáciách a samozrejme eh, policajná práca vždy zohľadňuje tento právny rámec. Máme e, našich e, e, zodpovedných, ktorí sa zaoberajú ochranou osobných údajov. Máme e-learning kurzy pre všetkých našich príslušníkov ktoré majú zabezpečiť, aby e, všetci dobre poznali pravidlá ochrany osobných údajov. Tiež máme naše e, vnútorné štruktúralné jednotky, ktoré majú zabrániť zneužívaniu údajov. Boli tu také prípady a dostali e, sa na súd. A napokon máme jednotku technickej bezpečnosti a vývojové centrum. Ďakujem za vašu pozornosť. Vieme, eh, čo sú to hromadné údaje, ale my eh, chceme chrániť všetky eh, typy údajov. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Teraz e, posledná rečnička, pani Frederike Kantajne, e, ktorá e, nám tu uvedie pohľad mimovládnej organizácie na používanie hromadných údajov vo verejných službách. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja pôsobím v Privacy International. Sme charitatívna organizácia so sídlom v Londýne, ktorá vedie napríklad aj spory e, voči firmám a vládam, ktoré porušujú základné práva. Momentálne nie je možné viesť moderný život bez toho, aby ste generovali um, veľké množstvo údajov. E, vždy uh, myslíme teda na uh, údaje, ktoré aktívne vytvárame. Napríklad, keď píšeme e-mail, uh, ale e, internet e, veci znamená, že na naše tela, do našich domovov a na verejné priestranstvá e, sa teda vzťahuje tiež generovanie údajov a to znamená dve veci. Ide o technologický fenomén, ale aj my, tu, pokiaľ ide o veľké dáta. Ide o schopnosť generovať používať a ukladať e, veľké množstvo údajov, ktoré sa dá čoraz inteligentnejšie využívať. Ide tu aj o rozšírenú e, predstavu, že toto môže e, viesť k záverom, ktoré doteraz robiť nebolo možné, a toto by bolo objektívne a presné. Tento mýtus sa často vzťahuje na hromadné údaje v sociálnom kontexte, nemyslím tým napríklad klimatologický výskum a to je súhra týchto dvoch technológie a mýtov, ehm, čo má teda vplyv na eh, základné práva. Využijem, eh, využívam túto prísvedku, keď eh, študentom popisujem, čo vlastne znamenajú hromadné údaje. Tu vidíte, že ak by archívy štátnej bezpečnosti sa pretavili do fajlov, bolo by takto veľké. A e, túto súhru medzi e, mýtmi a technológiou e, chceme ešte ilustrovať následovne. Minulý víkend sa rozšíril v nemeckých sociálnych médiách jeden článok o vplyve hromadných údajov v amerických voľbách a že to pomohlo Trumpovi vyhrať. Takže e, táto e, firma jednoducho využíva lajky na Facebooku na tvorbu psychometrických e, profilov. A takto pomohol vytvoriť 40 miliónov individuálnych profilov zájomcovi teda prezidentské kreslo čo vlastne e, napomohlo e, k jeho znovu zvoleniu. Je tu naozaj o túto súhru medzi mýtom a realitou. Takže jedna marketingová spoločnosť alebo hromadné údaje e, mohla ovplyvniť americké voľby. Všetci kandidáti používali cielenú reklamu a nič nepodkladá, že takýto typ marketingu naozaj funguje ale zároveň toto vynikajúco ilustruje, ako hromadné údaje môžu porušovať základné práva. Vysoko citlivé údaje ako e, miera neurotizmu, rasa, homosexualita, e, to sa dá vyvodiť z verejne prístupných informácií. Chcem zdôrazniť, že toto nie sú informácie, ktoré poskytli občania, takže aj e, spotrebitelia, ktorí sú si vedomí o informáciách, ktoré zdieľajú na sociálnych médiách, si nemusia vôbec uvedomovať, e, že takýto typ veľmi citlivých informácií sa môže e, zbierať. Toto je vlastne invázia do súkromnej sféry, ale tiež tu ide aj o rozlišovanie medzi osobnými a neosobnými údajmi. E, tento príklad tiež e, ukazuje, že e, takéto inferencie alebo odhady veľmi často nemusia byť správne, môžu byť aj systematicky ovplyvňované. Takéto ovplyvnenia majú závažné implikácie v oblasti ľudských práv, napríklad diskrimináciu, pokiaľ tieto profily sa majú pretaviť do takých krokov ako prediktívne kroky policie. Toto všetko sa deje momentálne v USA. A toto vedie k obavám, pretože to úplne chýba transparentnosť e, o tom, ako prebiehajú príslušné analýzy a spotrebitelia e, vôbec nevedia ani, že sú profilovaní a klasifikovaní. A e, vlastne ochrana osobných údajov sa tým stáva absolútne zbytočnou. Keď nevieme, že vlastne sa zbierajú naše údaje, tak sa nemôžem zaoberať o tom, ako sa to profilovanie deje v mojej organizácii eh, hovoríme, informácie sú mocou, moc korumpuje, absolútna moc korumpuje absolútne. Táto eh, databáza 40 miliónov Američanov stále existuje, je tu a vieme, že to je len zlomok eh, vedomostí, ktoré internetové firmy majú a tretie krajiny, tretie strany, s ktorými si tieto informácie vymieňajú. Takže to sú všetko informácie, ktoré o nás tieto firmy vedia porušovanie e, súkromnej sféry, e, základných práv. E, myslíme si, že nikto by nemal mať takú moc bez toho, aby to bolo limitované, aby tu boli chránené základné práva. Momentálne by e, som ešte chcela jeden príklad uviesť, ktorý e, viedol k veľkej pozornosti. Ide tu o e, údaje z sociálnych médií. Profily sa zbierajú z veľmi nezajímavých údajov ako lajky v Facebooku. Už sa vytvorili vedecké štúdie E, takéto e, informácie sa zbierajú aj e, z, to, z pohybu vášho mobilného telefónu a podobne. Takže analýza údajov ovplyvňuje veľmi veľa oblastí. Súvisí s biometriou, vytváraním profilov, vedie k prediktívnej práci policie. A toto je problematické z tých dôvodov, ktoré som uviedla v predchádzajúcich príkladoch. Porušovanie súkromia, potenciálna diskriminácia a e, nevyvážená, e, nevyvážené používanie e, moci. Vo Veľkej Británii sme dospeli k záverom po konzultácii orgánov činných trestnom konaní, že sa policajné zložky často opierajú o súkromný softver, ktorý sa používa potom na policajné účely, preto nie je prekvapivé, že niektoré problémy sú podobnej povahy. Ale chcela by som zvorazniť tieto súvislosti, že v prípade prevydateľnej policajnej činnosti sa veľmi často hovorí o tomto fenomene v nejakom všeobecnom kontexte. Existujú rôzne metódy, napríklad podľa miesta, podľa osoby, eh, podľa jednotlivca, podľa skupiny a tak ďalej. A z metodického hľadiska tieto systémy môžu vychádzať z rôznych eh, informácií z policajných zložiek, taktiež z vládnych údajov, alebo to môžu byť e, údaje komerčnej povahy a tiež e, tu ide o rôzne prínosy, napríklad, e, aby sa posilnilo a zintenzívnilo využívanie strojového učenia. Napríklad policajné oddelenie v Kalifornii je reálnym miestom, kde sa vyšetruje zločin e, po tom, čo e, policia zareaguje na núdzové volanie, e, automaticky vyhľadáva informácie v rôznych databázach, vrátanie sociálnych médií a využije všetky tieto údaje na vyhodnotenie miery rizikovosti pachateľa. Na požiadanie trošku spomalím. Aj tu je dôležité rozlišovať medzi mýtom a realitou. Je tu istá tendencia mať e, príliš e, veľkú dôveru v e, schopnosti a možnosti využitia veľkých dát. V správe o predateľnej činnosti policie sa hovorí o tom, že tento mýtus spočíva v tom, že zvy, zvyšené využívanie matematických a, a počítačových údajov um, nejako výrazne e, zvyšuje efektívnosť vyšetrovania a zločinov. Miera rizika, e, ktorá sa spája s daným jednotlivcom, e, či už ide o spáchanie zločinu alebo byť podozrivým zločinu, to veľmi výrazne hraničí s narušením ochrany súkromia. A ďalší aspekt, ktorý e, nás nepakuje, je využívanie verejne dostupných údajov na rôzne predpoklady, ktoré narúšajú ochranu súkromia a v prípade jednotlivcov ide o veľmi bežné údaje, verejne dostupné údaje, ktoré e, môžu vytvoriť veľmi citlivý e, profil páchateľa a v prípade skupiny jednotlivcov máme obavy, že orgány v trestnom konaní môžu takýmto spôsobom modelovať e, rôzne hnutia a protestujúcich a tak ďalej. Ďalej, tretia obava súvisí s tým, že neexistuje nezaujatý postoj k e, údajom akékoľvek predpoklady, akékoľvek analýzy, vychádzajúce buď z policajných záznamov alebo z verejne dostupných údajov, budú automaticky zaujaté a budú mať potenciálne diskriminačný charakter. Ešte by sme chceli dodať, že takmer všetky nástroje e, tejto prediktívnej e, policajnej činnosti e, sú predmetom predaja, teda je to služba, za ktorú sa platí a nedá sa preto nezávislo dohľadať nad povahou týchto údajov. V každom prípade je toto s skôr správnym smerom, ale domnievame sa, že niektoré aspekty by sa mali buď čo zanalizovať, alebo by sa mali obsiahnuť v smernice na ochranu elektronického súkromia, napríklad rozlišovanie medzi osobnými, neosobnými údajmi, ďalej možnosť anonymizovať údaje, ako aj e, rozlišovanie medzi zhromažďovaním údajov a vytváraním údajov. Thank you very much also for this uh, presentation. Ďakujem pekne e, za tieto prezentácie. Teraz otvárame diskusiu poslancom, ktorí sa chcú vyjadriť. Najskôr dám slovo spravodajkyni, tak ako aj predtým, a potom niektorým ďalším kolegom, ktorí sa budú chcieť vyjadriť. Ana Gomeš, ako prvá, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj našim panelistom, našim priateľom z Estónska. Myslím si, že je veľmi zaujímavé vypočuť si o prípadoch, ktorých sa technológie veľkých dát využívajú a zjavne s dobrými výsledkami, ale samozrejme pri opatrom nakladaní. Chápeme totiž, že v sektore daní vychádzate zo súhlasu, predpokladám, že ide o informovaný súhlas občana. Môže to byť vynikajúci nástroj, napríklad v boji proti daňovým únikom, daňovým podvodom a rôznym organizovaným zločinom. Chcem sa opýtať, ak som to správne pochopila, máte obmedzený prístup v rámci jednotlivých oddelení, tak aby bolo možné dostať sa k tým informáciám, ktoré sú potrebné danej situácii, ale nakoľko tieto informácie sprístupňujete aj ostatným orgánom činným trestnom konaní. Tvrdíte, že v prípade potreby to robíte v konkrétnych situáciách, ale chcem sa opýtať, napríklad s argumentom boja proti terorizmu sa predsa mení a kritérium toho, čo je potrebné a ako to potom funguje v praxi. Chcela by som sa tiež opýtať eh, pani Kaltenhoyer. Kaldhojner. Uh, uh, uh, Spomenula, že nebezpečenstvo eh, spočíva v tom, že tieto systémy eh, v podstate vyvíjajú súkromné subjekty, ktorých mechanizmy nepodliehajú žiadnej kontrole. Pani, eh, pán Savima, vy ste povedali, že vaša aplikácia vznikla v spolupráci s univerzitou Tarto. Teda vo vašom prípade je možné zaistiť využitie správnej metodiky v súlade s nariadením GDPR a s ostatnými aspektami ochrany súkromia. Je to tak? Chcem sa opýtať ešte vás všetkých. Dôsledky agregovaných údajov z rôznych zdrojov, aké ťažkosti a problémy to môže spôsobovať. Žijeme v čase, keď sa takéto veci dejú, jednoducho nemáme eh, možnosť ignorovať to, musíme len dohnať situáciu v tom, že e, prispôsobíme reguláciu, zmeníme správanie. A aby si verejnosť bola vedomá rôznych rizik. A nakoľko však e, verejné rozhodovacie štruktúry môžu vo svojom rozhodovacom procese vychádzať z takýchto nástrojov, keďže je tam veľký potenciál zaujatosti, možnej diskriminácie. Malo by nás veľmi znepokojiť to, čo sa deje tu v Európe. Nariadenie GDPR sa vzťahuje na všetkých operátorov, má to Samozrejme, ehm, dopad aj na USA. V USA takéto podrebné ehm, pravidla nemajú, ale čo ten druhý región, Čína. Ja nevidím, že by Číne e, nejako záležalo na ochrane údajov. Číne záleží len na ochrane svojej prosperity. už len na samotný názov firmy Huawei a preklad tohto názvu je veľmi zaujímavý v Číne. Je veľmi pochybný. Neviem, či to niekoho znepokojuje tu na našej strane. Thank you very much. Uh, I also have then uh, Madame Vergiat and then afterwards Mary Laustin. Pani Vergiat, nech sa páči, prosím, maximálne dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem pekne aj našim trom hostom. Vaše príklady ma veľmi zaujali. Ak dovolíte, dovolím si malú výčitku. Myslím si, že ste nám hovorili veľa o výhodách. Obraciam sa teraz na e, našich estonských hostí najmä. Teda hovorili ste o výhodách tohto systému, ktorý samozrejme je založený na ochote e, strach a, a tiež na logike transparentnosti, čo samozrejme sa dá pochopiť e, a aj pripustiť. Vyjadrili ste sa, že sú aj rizika, ktoré ste napravili, ale nevysvetlili ste nám celkom presne ako. A na toto sa chcem opýtať. Chcela by som ešte dodať, že myslím, že v Európskej únii ešte sú veľké rozdiely v kultúre v týchto témach a to, čo sa dá urobiť v Estonsku, by sa neurobilo tak ľahko, aspoň teda nie za tých istých podmienok inde. Teda reagujem na váš návrh eh, rozšíriť tento prístup aj inde. Rozhodne by sa to tak eh, ľahko nedalo uplatniť inde. Ja som z Francúzska a tu u nás, teda vo Francúzsku, je veľká nedôvera. A táto nedôvera nie je vždy neodôvodená. Donc, euh, je pense qu'il y a des éléments de, de, nécessaires pour. Chcela by som sa ďalej opýtať pani Kaldhojner, čo ona si myslí o týchto skúsenostiach, o Estonska vidím e, totiž, že vy popisujete riziká, ktoré vidíte, a tiež potenciálne riziká, ktoré nám popísali ako možnosť aj naši estonskí kolegovia. Pani Kaldhojner, vy ste tiež nehovorili príliš o možných riešeniach. Spomenuli ste len doplnenie smernice eh, v niektorých tematických oblastiach. Ja by som si tiež eh, rada vás vypočula konkrétne riešenia. Našou povinnosťou tu v Európskom parlamente je dopracovať sa k riešeniam alebo aspoň k návrhom riešení. tak aby sme eh, sa dospeli k nejakým konkrétnym výsledkom. Pani Lauristin. Thank you very much. Uh, I, I want to specify... Ďakujem pekne. Um, v sektore uh, zdaňovania uh, sa tieto technológie využívajú. Nás to veľmi zaujíma, pretože uh, a, teda konkrétne na je vo výbore tak sa, ja sa chcem opýtať na DPH a daň z príjmu. Um, tam je to jednoduchšie. Vypočuli sme si veľa už o podvodoch o, v oblasti DPH. Systém DPH je natoľko zložitý, pozitívne rozdiely v sadzbe DPH pre jednotlivé tovary a služby sú veľmi neprehľadné, pretože sa to tak veľmi zložito vypočítava. Mohli by ste sa k tomu podrobnejšie vyjadriť, k tejto otázke DPH? Bola veľmi potešiteľné vypočuť si, že policia pracuje na otvorených údajoch, tak aby sa vyšetrovateľ mohol na tieto údaje pozrieť a potom e, z toho vyvodiť svoju analýzu. Ja som sociologička, mňa zaujíma analytická stránka e, týchto veľkých dát v kontekste e, zdaňovania Mňa by zaujímalo dostať sa k databázam um, daní, dajme tomu ministerstvo financie má k tomu prístup, ale nie je ekonóm, ktorý pracuje niekde na univerzite. Teda ako vnímate vy otvorený prístup k verejným údajom? Ako ďaleko je podľa vás možné zájsť, aby tieto údaje boli otvorené? Thank you very much. I will also uh, myself uh, finally... Ďakujem pekne a ja by som sa dovolil vyjadriť a potom dám slovo späť našim rečníkom. I heard a bit of, uh, or I saw a bit of a difference between uh, what uh, Mr. Savima uh, presented. Chcel som zareagovať na um, vedrenia pána uh, Savimu, ktorý nám priblížil využívanie veľkých dát uh, USonskej polície. Pani Kaltonen napríklad uh, mierne porovnala situáciu aj v USA Ja, ak som to správne pochopil, pán Savima, vy pracujete najmä s vašimi internými údajmi a tiež s anonymizovanými údajmi, pričom ďalšie príklady sú založené na dosť osobných údajoch z e, tých podozrivých osôb. Myslím si, že pri správnom využití by to mohlo mať prínosy. Mohli by ste nám možno približiť niečo podrobnejšie, či tieto dva prístupy zahradňujú aj nejaké e, rizika. Ďalej, tretia poznámka, možno trošku abstraktnejší príklad. Myslím si, že niektoré e, časti diskusie hovorili o etických hraniciach týchto možností. Um, možno existuje algoritmus eh, veľkých dát, ktorý by umožňoval zhromažďovanie týchto údajov z akýchkoľvek zdrojov. Dajme tomu, ľudia s ryšovými hlasmi majú väčšiu tendenciu dopustiť sa zločinu ako iní, alebo dajme tomu, eh, že majú vyššiu pravdepodobnosť dopustiť sa podvodu v daňovej oblasti vo svojom daňovom priznaní a tak ďalej. Mnoho mm, z týchto atribútov, týchto algoritmoch e, sa môže zdať byť ako nejaký ukazovateľ istého správania, aj keď sami o sebe títo ukazovatele nejako priamo nesúvisia s trestnou činnosťou. Teda myslíte si, že Takéto závery, aj keď sú možno pravdivé, v databáze by sa nemali zohľadňovať vo vyšetrovaní orgánov činných trestnom konaní, pretože my nechceme nejakým spôsobom rozlišovať ľudí podľa takýchto irrelevantných faktorov. Chcem sa teda opýtať, či vidíte takéto hranice etickej povahy. Týmto by som vám teda odozdal slovo späť, aby ste mohli zareagovať na otázky. 4-5 minút maximálne. Pán Reitman ako prvý. Uh, uh, Ďakujem, budem reagovať na tie otázky v rovnakom poradí. Ale najprv, pokiaľ ide o zdieľanie informácií medzi jednotlivými administratívami, vládami, áno, aj my to robíme ale je to veľmi prísne, napriek tomu zdieľame, to je dôležité. Musíme chrániť všetky informácie, ktoré zbierame a potrebujeme vedieť, prečo druhá administratíva orgán potrebuje takéto informácie. Ak tu nie je žiadny účel, nie je to podchytené v zákone, prečo by mali mať potrebu, tak my nezdielame. A to je veľmi dôležité. My máme zákon v Estonsku, pokiaľ ide o znižovanie administratívneho bremena, že keď sa zasielajú nejaké údaje štátu, tak vlastne jeden orgán už nemôže žiadať isté informácie ako ten druhý. Ale ak ste už akceptovali, že takúto informáciu dostanete a niekto druhý o ňu už požiada, tak potom samozrejme môžete požiadať o takúto výmenu. Ale zdieľanie končí tam, keď máme neviem, zlú informáciu o tom, že prečo by sme to mali zdieľať. To znamená, celá administratíva zbiera údaje, potrebné údaje, všetci samozrejme, je to ako taká veľká databáza, ale prečo len je tu to udelené informácie, možné do štátu, sa angažovať a všetko vidieť. To je nemožné. Takže pokiaľ ide o dôveru, a kultúrne rozdiely, áno, určite to existuje, ale toto vlastne štát by mal urobiť na to, aby vytvoril túto dôveru, že čokoľvek už sa zbiera, ľudia by mali mať dôveru a mali by preukázať to, že my dokážeme chrániť tieto informácie z technického, právneho alebo iného hľadiska. To je vlastne ten dôvod. V Estonsku sa zdá, že to je veľmi jednoduché, pretože ľudia nám dôverujú. Dôverujú k tomu elektronickému prostrediu, ale predsa len my musíme v každodennom živote preukázať, že nám môžu dôverovať a že sa tie informácie dostanú niekam inám. Ako to robíme, máme separátne databázy, máme super databázy a jednoducho sa to nedostane nikam. A pokiaľ ide o DPH, áno, je ťažké. Je to najľahšia daň, z ktorej sa dá robiť podvod. Ale čo sme doposiaľ videli, je, že za týmito všetkými komplexnými úpravami, že jednotlivé časti sú vlastne v rámci softveru účtovníctva, pretože tam sa zaznamenáva, čo sa predáva, kupuje a tak ďalej. Takže týmito informáciami presne sa dá vytvoriť ten algoritmus, ako sa vypočítajú dane a my nepotrebujeme tieto informácie, čo sme kúpili alebo aké druhý tovaru služieb. My iba môžeme vám dať ten algoritmus a informácia sa automaticky vytvorí, my to dostaneme automaticky, vypočíta sa daň a vlastne už je aj faktúra. Takýmto spôsobom to je oveľa jednoduchšie a ak sa zmení zákon, tak potom účtovnícky software a podniky, ktoré to produkujú, tak tie vlastne musia zmeniť ten software, pretože my vlastne zasielame ten algoritmus, ktorý my vlastníme. A takto by to malo fungovať v každodennom živote. A zvyšok toho, ako sa znižuje výbanie sa daňové povinnosti podľa toho, čo som videl, ak my im dáme tieto informácie, kde je riziko, s akými partnermi operujete, ako sa vyhnete vlastne tomu, ako sa vyhnete z tak, spolupráce s takými firmami, ktoré robia podvody. Potom sa možno už táto otázka aj vytratí pretože čo sme počuli aj zo strany podnikov, nikto nechce kooperovať s takými podvodnými firmami, ktoré sa vyhýbajú daniam, pretože dnes sa vyhýbajú daniam, ale zajtra možno nezaplatia už ani vám. Takže takéto riziko tu je a ak to riziko je zrejmé, tak vlastne sa tá spolupráca zastaví. A my dúfame, že by to malo byť lepšie. A čo je zasa pre políciu dôležité, možno v budúcnosti, sú tu nejaké algoritmy, a mm, pokiaľ ide o štátnych zamestnancov, že by platili menej daní ako my, ale v súčasnosti to ešte nepoužívame. Dúfam, že e, to bude zlepšené, ale zatiaľ nevyužívame tieto údaje. Ako som vám ukázal, keď už budeme mať tú spätnú väzbu ohľadne toho rizika, ktoré vám hrozí, tak potom sa ťažko vysvetlí, že všetko ostatné je v poriadku, ale pretože vy máte červené vlasy, tak je tu riziko. Ako to vyriešiť? Zafarbené vlasy? It's going stupid in the end, I guess. Thank you. Is this what scars the questions? Takže dúfam, že som zodpovedal vaše otázky. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. A ja takisto chcem reagovať na otázky v poradí, v akom som ich dostal. Áno, my zdieľame tieto údaje s ostatnými policajnými zložkami niektoré zdieľanie ako také sa deje prostredcom informačných systémov. Ja súhlasím s pánom Reitmanom, že máme takéto údaje, že sú tu rôzne úrovne, rôzne kategorizácie týchto informácií. Robíme také miestne kontroly, máme dobrú spoluprácu s Talinským Inštitútom pre technológiu na univerzite. Tam sa poskytujú určité riešenia, pokiaľ ide o e, tieto údaje. Oni nemajú prístup k jednotlivým zložkám zákonným, ale to sa potom robí na úrovni interného kontrolného oddelenia. Niektorá výmona údajov sa deje na základe požiadaviek Takže je tu jasne vidieť, že aký je vlastne účel takýchto požiadaviek. A máme takisto aj oddelenia, ktoré sa venujú supervision over the security uh, authorities, but nielen pokiaľ ide o bezpečnostné oddelenia a zložky, kde sa kontroluje vlastne dohľad a dohľadné aktivity na vrátanie informácií, či sa to deje všetko v súlade so zákonom a že či vlastne je zaručená aj sféra súkromia tretej osoby. Každá osoba má právo na kladenie otázok, že aké informácie sa pýta policia a policia musí tieto informácie sprostredkovať. Áno, tá otázka bola vlastne konsekvencia agrego- agregovania údajov z viacerých zdrojov, aké to je náročné. Tie hlavné problémy súvisia s technickou stránkou, ako zabezpečiť, že údaje, ktoré zbierate, sú vlastne integrované, že tie jednotlivé časti a informácie skutočne poukazuje na to, čo je napísané, pretože význam údajov môže byť odlišný. To je riziko, ale nemôže byť všetko automatické. Je to ťažká a dlhá práca pre tú agregáciu týchto údajov. A And this is also the, probably the, um, the threats uh, to be sure that a tie hrozby, ktoré sú tu, pokiaľ ide o rozhodovací proces, pýtam, súhlasím s vami, našu krajinu malú, ako je tá naša. Máme zhruba 5000 policajtov alebo 4000 policajtov. To je relatívne jednoduché, takže je to jednoduchšie monitorovať a takisto e, riešiť tie problémy. Vo väčšine prípadov moja prezentácia sa venovala predovšetkým údajov, takisto monitorujem aj sociálne médiá. Máme stály monitoring sociálnych médií, aby sa zistilo, A v týchto prípadoch, ak tu dojde k niečomu, policajti vlastne poskytnú údaje kompetentným partnerom, kde sa snažia zabezpečiť ochranu napríklad práv mladistvých. Takže to sú niektoré z tých prípadov. vlastne tá otázka bola, či súkromní predávať, či sú nebezpečné, ale všeobecné pravidlo, že dá riešenia na úrovni dát, ktoré boli vytvorené špecificky pre políciu, vlastne musia byť skontrolované, pokiaľ ide o kód, pôvodný kód. To znamená, že nemôže sa kúpiť niečo, čo ani nevieme, ako tá vec sa bude správať. Áno, sú tu ešte nejaké produkty, ale tam potom žiadame buď nejaké podobné orgány, ktoré sú obozretnejšie alebo monitorujú sieť alebo prepojenia na úrovni siete. Which is not easy, but I mean, yeah, sometimes we use them, but in that case we can say that um, the, the issues of the private vendor is not a problem. For example, the solution with this... Takže pokiaľ ide napríklad o riešenia, ktoré produkuje aj univerzita v Tartu, tá nám neposkytuje informačný systém, ale údaje, my im dôverujeme. My trochu kontrolujeme tieto údaje, ale dôverujeme, pretože pretože oni takisto obchodujú s touto dôveryhodnosťou. Takže ak sú tu nejaké iné prípady, kde tu nie je dostatočná dôvera, tak ešte raz, ako som povedal, Estonsko je malé, tak potom ľudia už nebudú dôverovať tie údaje, ktoré využívame, vždy si my sa zamýšľame nad tým, či to je 100% pravda, alebo štatistická chyba, alebo podobne, ale zatiaľ vieme tie pozadia, poznáme ich. A posledná otázka sa týkala algoritmov pre veľké údaje a možnosti. Myslím, že veľké, veľkoúdajové algoritmy, rovnaká miera dôveryhodnosti, možno, možno nerovnako, ale podobne e, je to v akomkoľvek výskume. Sú dobré výskumy a sú zlé výskumy. Sú výskumy, ktoré sú čisto vedecké a rozumné a niektoré nie sú rozumné. Takže to je podobný problém. Polícia môže dôverovať alebo nemusí dôverovať, avšak musí byť vždy opatrná, že či ide o algoritmus alebo či ide iba o výskum, ale v rámci vyšetrovania vždy sa zamýšľame nad všetkými aktivitami, myšlienkami, že čo môže byť správne a čo nie. Myslím, že prediktívny policajný prístup sa funguje v určité typy kriminálnych skutkov v špecifických oblastiach, ale nie v prípade ľudí. A to nie je jednoducho realita v tomto prípade. Ďakujem. Thank you very much. Now, Friedrich Kahn. Ďakujem pekne a teraz ďalšia kolegyňa, že prvá odpoveď na súkromných predávajúcich. Prepol je firma, ktorá vlastne funguje v Spojenom kráľovstve, IBM, napríklad robilo reklamu, e, kde sa vlastne zle vykreslili imigranti, utečenci a vyhodnocovalo sa riziko, že ako do akej miery sú títo teroristi. Druhá otázka sa týkala rizika. Čo Jan Olbricht spomenul, v prípadoch, kde napríklad vaša farba vlasov by predstavila, predpokladala, že také miery ste kriminálnik, takto vlastne fungujú tieto postupy. Tie príklady, ktoré som spomínal na úrovni personal prediction, bola som trochu kritická voči tej firme, ale čo som kritizovala je to, že oni jednoducho môžu zmeniť aj voľby, výsledky volieb. Avšak treba povedať, že tieto výsledky musia byť vedecky validné v viacerých kontextoch, ako to funguje. Máte milióny databodov a to koreluje vlastne s testami osobnými, ako aj s, s označeniami like na Facebooku. A niekomu sa napríklad páči v Britney Spears a má vysoké percentuálne, predpokladám, že je homosexuál, keď sa mu páči Britney Spears, alebo je neurotický. A to, tým sa dostávame k otázke rizika, ale neurotizmus napríklad je veľkým prediktorom <laughs> mentálnej choroby. To je veľmi citlivá informácia. Likes might still be protected data, more or less, um, in the sense that they're not... Ex- ak robíte rovnaké predikcie, tak tieto predikcie sa napríklad realizovali na základe iných zdrojov údajov, napríklad na základe informácií z mobilných telefónov, alebo robíte korelácie na úrovni osobnej dôveryhodnosti na základe viacerých zdrojov, tak tu sa vlastne hodnotí, že kto má prístup k týmto údajom, ako napríklad vaša telefónna spoločnosť. Napríklad v prípade Twitteru, keď realizuje, koľko kto tweetuje, Takže tu môže dosť k úniku takýchto citlivých informácií. A potom zároveň je tu ešte aj vedecká validnosť pri takýchto výskumoch a možnosť, že tieto informácie sú nepresné, je veľmi vysoká. ak tieto predikcie, to znamená, že v niektorých databázach je tu vysoká možnosť, že tu sú databázy, kde vlastne všetci v tejto miestnosti sme klasifikovaní ako dôveryhodný, nedôveryhodný. neurotik, neneurotik a problém je, a to je skutočne veľké riziko, že je ťažké zistiť, že kde tie databázy sú, ako sa zistí, že ako sa tieto predikcie robili a ako sa potom napravia, keď boli nesprávne. A ďalšia otázka a sa pýtala to, na to, že my nemáme voľbu. Myslím, že to je citácia, ktorú som počul a myslím, že sa dá urobiť veľa v tejto oblasti. Myslím, že transparentnosť nie je riešením, pretože že už som spomenula vlastne dôvody. Keď sa odľadneme sociálnych médií a pozrieme sa na internet veci, tak vidíme, že tu je veľký, veľká možnosť, kde sa prelínajú bezpečnostné hrozby a súkromná sféra. A je tu všeobecná potreba zastaviť to, čo nazývame vykorisťovanie údajov. To je generácia údajov, ktorá nesúvisí so službou a mne sa páči vlastne tá bábika, ktorá tu bola zo strany Rady Norskej pre spotrebiteľov, pretože to je vlastne predmet, ktorý sa využíva v intimite našho domova, ktorý generuje údaje, ktoré vlastne nesúvisia so službou, ktorú poskytuje. Spotrebitelia nevedia o tých údajoch, ktoré sa takto sprostredkujú a vlastne nie je tu ani žiadna možnosť zažalovať alebo stiažovať sa na to, kto takéto údaje zbiera. Takže ďalší problém je tu, že tu je aj nedostatok vymožiteľnosti. Tie príklady som už spomenula, pokiaľ ide o Cambridge Analytica, to je príklad z USA, hoci tá firma má pobočku v USA, ale je to zároveň britská firma do istej miery. Takže sú tu viaceré aktivity, napríklad tá babika, ktorú sme tu videli, ktoré sú úplne nelegálne a pretože tu je vlastne nemožnosť vymožiteľnosti práva, tak vlastne tie firmy to využívajú a nesnažia sa byť v súlade so zákonom. A posledná pripomienka, Čína, samozrejme, nám to záleží na Číne. Najzaujímavejšia správa, ktorú sme počuli, je metodológia, kde sa vlastne hodnotí miera občianstva ľudí Again, because it is invasive, but also because the chances of inaccuracy are so high. And then the final point was about law enforcement. A posledná vec je s tými policajnými zložkami alebo vymožiteľnosťou práva. Tie príklady, ktoré som citovala, tie veľké údaje sú tak mýtom ako aj technológiou a mýt je viera v jeho presnosť v tom, že veľké údaje môžu vyriešiť problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť inak. A vlastne nemusím ani hovoriť, že žiadna agentúra citlivá, rozumná by nevychádzala z takýchto predikcií bez nejakých ďalších kontrol a analýz. Všetko musí byť začlené do procesu, či sa to už vyhodnocuje zo strany policie alebo nie. Takisto sa rozlišuje medzi viacerými typmi. A keď už to spomínam, tak keď napríklad máte policajné údaje, Policajné údaje sú predpojaté, pretože prezentujú informácie o informáciách. Niektoré kriminálne skutky sú príliš nadmerne prešetrované alebo príliš málo vyšetrované a takto sa vlastne robia inferencie do budúcna. Ak napríklad sa využívajú údaje z minulosti z policie, tak vlastne tá miera predpojatosti je vysoká a to by znamenalo, že to ani nesúvisí tak s eh, základnými údajmi, údajmi, občanskými právami, ale keď hovoríte o tých individuálnych rizikách, to je niečo, čo sa nesmie robiť. Pretože riziká sú tam eh, také vysoké. Ďakujem pekne. Ďakujem eh, rečníkom za zodpovedanie týchto otázok vidí pána Riseho, ktorý by sa rád ešte prihlásil. Je to možné, lebo ešte ostal čas. E, nech sa páči, máte slovo. Potom dáme slovo ešte Anne e, Gomeš e, ku uzavretiu diskusie. Ospravedlňujem sa, chcel som sa len venovať tej časti skore v štatistických modeloch. Je to dosť komplexný postup. A ako ste povedali, 100% na e, šanca, že ste homosexuál alebo šialenec e, tam nie je, ale dostanete nejaké skore, nejaké číslo medzi 0 a 1. No a potom vystáva, čo s tým chcete e, urobiť. A toto robí policia. Ide o pravdepodobnosť, či niekto niečo urobí. Alebo pravdepodobnosť v komerčnom svete, či si e, teraz e, kúpite e, žuvačku, keď vidíte z budovy. Je to takéto jednoduché. A sú viaceré metódy, ktoré sa používajú. Závisí od toho, ako ich používate. A matematici, štatistici či vedci závisí od ich know-how, ako zadefinujú algoritmus, ktorý sa dostane, dopracuje k čo najlepším výsledkom. Niekto vám môže dať vysoké skoro, že si niečo kúpite, ale možno eh, k tomu nedospel správnym spôsobom. Takže nesúhlasím eh, s tým, že prediktívne modely niekedy robia chyby do určitej miery, súhlasím, ale oni vlastne poskytujú iba skóre, ale nie eh, nejaký pevný výsledok alebo záver. To bol iba môj komentár. Ďakujem. To bol komentár pre vás a ja by som chcel už len dodať, e, ako, e, ide o to, ako naprogramujete tieto algoritmy, pretože napríklad toto rozhodnutie, aký je atribút dobrého občana e, v Číne, kladú sa otázku, či niekto fajčí alebo nie, alebo či E, obťažuje v noci e, ostatných. Pani Kalte, nech sa páči. Som si vedomá, že je rozdiel medzi robením profilov a skóre a uvedomujem si aj skutočnosť, že žiaden systém tvorby skóre alebo algoritmus je binárny. E, či um, môžete ľahko dostať nejaký úver alebo nie, ale pokiaľ ide občanov, e, tieto skorinkové systémy, máte pravdu, sú veľmi komplexné, používajú veľmi veľa e, údajov, veľmi ťažko sa e, od nich vykonávajú audity a ovplyvňujú rozhodnutia, ktoré majú veľký vplyv na život jednotlivcov rozhodnutie, či e, vás e, príjmu do práce. E, to vás nemusí ovplyvniť vás tu v tejto miestnosti, ale napríklad v prípade príjmaní do zamestnania pri McDonald's, tak tam to takto funguje. Systematicky automatizovanie vás predtým takýmto spôsobom kontrolujú. No a ide o to, ako vyzerajú tieto systémy. Mm, nie je žiadna odpoveď na to, že ktorý je správny kandidát, správny uchádzač. Závisí to od požiadaviek. Ehm, ten stroj je vlastne čierna skrinka e, e, Problém pre vás je, e, že ak stále máte e, pocit, že sa vám nedostáva pracovných miest, neviete, ako fungujú tieto algoritmy, neviete na základe akých údajov to funguje, neviete, či tieto údaje sú presné. Toto je ten skutočný problém. A nemyslím si, že aritmetická e, e, presnosť e, alebo lepšie údaje sú problémom. Ja si myslím, že tu je problém nevyváženosti moci, pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa jednotlivcov a ich možností či schopnosti žiť svoj život podľa ich predstav. Ďakujem pekne. Toto sú určite problémy, ktorým sa treba venovať ďalej v budúcnosti. To, čo tu robíme, určite nie je na konci celého procesu, ale na začiatku a na Gomeš nás týmto procesom sprevádza. Je spravodajkyňou e, našej správy z vlastnej iniciatívy na túto tému, e, ku ktorému sa koná dnešné vypočutie. Aby som jej týmto chcel udeliť e, slovo, aby uzavrela toto podujatie. Ja neviem, tu, nevediem tú prácu, ja sa práve učím. Ale ako ste povedali, s tým súhlasím, toto je proces Učíme sa, spoznávame operátorov v, celo, v celej tejto oblasti, spoznávame tie veľké nebezpečenstva. Naozaj ide o to, aby sme ich správnym spôsobom kontrolovali, aby sme redukovali uh, mak- maximálnej možnej miere rizika. A eh, systémy eh, týkajúce sa politických či individuálnych rozhodnutí, tam naozaj je dôležitá zodpovednosť ľudí na rôznych úrovniach. Inak naozaj implikácie môžu byť extrémne závažné, nie len pokiaľ ide o pracovné miesta, aké ste vy uviedli vo vašom príklade, ale môže ísť o sektor zdravotníctva. Môžu to mať e, trestnoprávne dôsledky. Na ďalším aspektom je dôležitá otázka či, e, e, že teda potrebujeme mať tých najlepších možných e, príslušníkov, napríklad v službách polície a podobne. A potrebujeme do nich investovať. A potrebujeme aj investovať do tých najlepších možných štandardov, ktoré majú pomáhať bojovať proti zneužívaniu alebo nezámernému, nezámernej diskriminácii. A samozrejme je veľa ďalších vecí, Mm, ktoré teraz nemám čas spomenúť, ale určite toto dnešné vypočutie bolo veľmi užitočné a tie e, inšpirácie e, z, dnešnej, e, z dnešného podujatia sa určite pretavia, určite obohatia našu správu a opakujem, toto je len začiatok celého procesu, v ktorom sa zaoberáme implikáciám a my, náš výbor, Nechceme ehm, vlastne e, stratiť e, stopu, chceme naozaj sa zaobrať implikáciami na základné, pre základné práva. Toto je naozaj ten e, základ. V našom prístupe z tohto vychádzame a musíme v tejto súvislosti identifikovať problémy, nepokryté oblasti, kde je potrebná komplementárna legislatíva alebo možno nie vo forme teda regulácie, ale eh, kde teda eh, by to implikovalo zmenu v správaní nás, nás všetkých. Ďakujem veľmi pekne ešte raz všetkým dnešným rečníkom a samozrejme aj všetkým ďalším, ktorí prispeli k organizácii dnešného podujatia. Všetkým vám eh, želám príjemný večer a určite sa stretneme pri ďalšej príležitosti na túto tému.